colleagues can you please take seats because i would like to start jan Posaďte sa prosím, začali by sme. I would like to start the meeting. We have for the beginning of this afternoon meeting, which is the last half of the day of this lengthy... Uh... Máme pred sebou ešte posledný poldeň uh, tohto dvojdňového zasadnutia nášho výboru. Máme výmenu názorov uh, s uh, ministrom my z dvoch ešte stále nových členských štátov. Máme tu mm, ministra z Polska a taktiež e, štátneho tajomníka z ministerstva v Českej Blike ako našich hostí. A taktiež tu mám štátneho tajomníka Kubiaka mene Českého ministerstva. Dali by sme teda najskôr priestor Polsku, nech sa páči. Thank you very much. Mm, ďakujem pekne. V mene Ďakujem pekne eh, celému výboru pre regionálny rozvoj a ďakujem aj vám, pani profesorka Hybnerová. Veľmi rýchly proces implementácie politiky súdržnosti EÚ v nových členských štátoch eh, od eh, regionu Strednej a Východnej Európy prináša mnoho otvorených otázok Okrem iného vznikajú otázky s tým, či štátna správa bude schopná eh, vysporiadať sa s novým systémom implementácie a taktiež, či národné rozpočty eh, sa budú dokázať vysporiadať eh, s touto záťažou spolufinancovania. Vieme, že sa nám podarilo a Polsko ako najväčší príjemca politiky súdržnosti z EÚ sa môže pochváliť celým druhým zoznamom pozitívnych a merateľných výsledkov vo využívaní fondov Európskej únie. Jedným z hlavných výsledkov je implementácia jednou z najrozšľujúcich investícií eh, v jednom z najvýznamnejších programov v poľských dejinách, eh, ktorý sa eh, môže použiť ako stimul štrukturálnych zmien. Európske fondy taktiež pomáhajú zmierňovať dopady externých šokov a taktiež pomáhať v implementácii externej politiky pre stabilizáciu verejných financií. Okrem toho, Potreba prispôsobovať sa pravidlám a štandardom politiky súdržnosti prinútila polskú vládu na rôznych úrovniach e, zavádzať zmeny, ktoré sú nevyhnutné na e, zvyšovanie efektívnosti a následne aj posilňovať e, jej schopnosť plánovať a riadiť procesy rozvoja. Všetko to prispieva k zrychlému ekonomickému rastu krajiny taktiež k výraznému znižovaniu rozdielov medzi Polskom a rozvinutými ekonomikami EÚ, ako aj minimalizuje to dopady e, finančnej krízy na polskú ekonomiku. V Polsku politika súdržnosti je synonymom rastu. Medzi rokmi 2007 a 2012 polská ekonomika zaznamenala najvýraznejší rast v celej EÚ, približne 4 v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 0,4 pardon. Okrem toho, Polsko e, je na ceste ekonomického rastu aj v priebehu krizových rokov, respektíve bolo v rokoch 2009 až 2010 e, kvôli výraznému rastu HDP medzi rokom 2007 až 2012 e, rozdiel medzi Polskom a priemerom EÚ Eh, čo sa týka HDP na obyvateľa a eh, s prepočtom na eh, kupnú silu. Tento rozdiel sa zvýšil až o 14 percentuálnych bodov. Čo sa týka rýchlosti rozvoja ekonomiky, proces konvergencie zaznamenal, že Polsko je na prvom mieste spomedzi 27 členských štátov. Očakáva sa, že do roku 2015 Polsko bude na úrovni 70 európskeho priemeru približne 5 e, percentuálnych e, bodov e, sa dá pripísať práve Európskym fondom. Je to obrovský výsledok vzhľadom na to, že minulý rok táto úroveň bola len 66 Pozitívny dopad politiky súdržnosti je zjavný v mnohých oblastiach vytváranie nových pracovných miest, zlepšovanie zručnosti pracovníkov a ich schopnosť prispôsobovať sa novým podmienkam pracovného trhu, taktiež zrýchlený proces modernizácie, rozvoj infraštruktúry dopravy, vrátanie výstavby diálnic a taktiež e, dôležitou podmienkou e, pre e, rozvoj spolupráce medzi európskymi regiónmi. To sa nedá poprieť ehm, podnikateľské subjekty taktiež výrazne e, čerpajú výhody z týchto európskych fondov, e, ktoré sa zameriavajú na investície do e, ľudského kapitálu. Teraz sú schopné konkurovať medzinárodným trhom a to nie je kvôli nižším výrobným nákladom, ale čoraz viac vďaka inovatívnym výrobkom a propagácii polských značiek. Aby som to zhrnulo, európske fondy umožnili polskej ekonomike stať sa inovatívnejšou a konkurencieschopnejšou a flexibilnejšie reagovať na nové šoky dopytu a ponuky. E, infraštruktúra, priama podpora e, podnetných subjektov e, vďaka Európskym fondom priniesli veľmi výrazný nárast investície do hmotných majetkov vo výške 20-25 Počet pracovných miest, ktoré sa vytvoril po implementácii investície, ktoré sú spolufinancované z rozpočtu EÚ, sa odhaduje na niekoľko 100 e, tisícov. Okrem toho, Polsko je krajinou, ktorá zaznamenala po Nemecku najvýznamnejší pokles e, nezamestnanosti v roku 2007 až 2012 o 3,8 e, Do veľkej miery toto zníženie sa dá pripísať využívaniu európskych fondov, ale je dôležité povedať jednu dôležitú vec. E, politika súdržnosti e, pôsobí dvoma smermi, e, taktiež má prospech aj pre Európsku 15. A podľa našich výskumov, ktoré vykonali dva inštitúty, nezávislé inštitúty, odhadujú prospech pre Európsku 15 v dôsledku politiky súdržnosti Eh, čo sa týka implementácie v krajinách eh, Vyšehradskej štvorky v rokoch 2004 až 2015. Eh, tieto výsledky dokazujú návratnosť 61 centov na každé jedno euro investované v Polsku, v Českej republike, v Slovensku, na Slovensku a v Maďarsku. A to vo forme ďalších vývozov, zmluv a dotácií v Európskej 15. Taktiež výskumy E, dokazujú, že politika súdržnosti, keď sa plne implementuje, má pozitívny dopad na integráciu EÚ, taktiež prispieva k spolupráci na regionálnej úrovni, poskytuje stimuly obchodu a celkovému ekonomickému rastu a to veľmi odhratelným spôsobom pôsobí pozitívne aj na územnú a sociálnu súdržnosť. Polsko E, však zaznamenalo skúsenosti v roku 2007 až 2014 e, e, aj negatívneho charakteru. Aj my sme mali ťažkosti s komplikovanosťou systému. Súvisí to s nejasným nariadením, ktoré neustále vyžaduje dodatočné interpretácie zo strany Európskej komisie a často to auditory nesprávne interpretujú. Rôzne byrokratické orgány sú zapojené do projektu čerpania a projekty musia sa podrobovať veľmi zlému procesu schvaľovania zo strany Európskej komisie. Tieto skúsenosti ehm, priniesli návrhy zmien pre ďalšie programové obdobie. Zameriavajú sa na rozvoj takých mechanizmov, ktoré budú podporovať efektívnosť eh, politiky súdržnosti napríklad zlepšenie e, koordinácie finančných nástrojov EÚ, ďalej strategického plánovania, tematickej koncentrácie a taktiež prístupu zameraného na výsledky. Polsko sa aktívne zúčastňuje procesu e, rozvoja návrhov a aj návrhov do posiaľ sa nám podarilo predložiť celý rad rôznych návrhov, čo sa týka implementácie využívania fondov EÚ. Vychádzajú zo skúseností najvýznamnejších príjemcov vytvorenie efektívneho systému implementácie je e, polovicou e, vyhranej bitky. Zavedenie e, spoločného nariadenia definovaných fondov by pomohlo zosúľadiť koordináciu s fondami zo spolospodárstva a z rybolovu. Taktiež by to znamenalo zvýšenie prahov e, pre tie najvýznamnejšie projekty, taktiež e, podpora paušálnych e, poplatkov pre niektoré konkrétne projekty a taktiež lepšiu koordináciu príjemcov a inštitúcií E, tieto zmeny by sa pozitívne zrkadlili aj e, na strane príjemcov, aj na strane investícií, ktoré sú zapojené do procesu implementácie politiky súdržnosti. E, chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať Európskemu parlamentu za úspešnú spoluprácu v rokovaniach o politike súdržnosti a o balíčku politiky súdržnosti. E, tieto rokovania sa onedlho uzavrú. Spolupráca s výborom REGI je naozaj príkladná, e, vychádza e, z veľmi hodnotných diskusí a môže sa použiť ako model pre všetky ostatné výbory. Celý rad významných politických tém je ešte ale na programe, ešte predtým, ako sa uzavrie, uzavrú rokovanie v rámci trialógu. Týkajú sa predovšetkým finančného riadenia, výkonnosti, e, taktiež výkonnostnej rezervy, makroekonomickej e, podmienenosti a taktiež e, iniciatívy na boj proti nezamestnanosti mladých. To sú možno sporné témy, ale jedna vec je istá. Nemôžeme prijímať rozhodnutia, ktoré budú paralizovať implementáciu politiky súdržnosti a budú znižovať jej efektívnosť preto by som sa chcel s vami podeliť o niekoľko myšlienok o tom, ako takejto situácii predísť. Najskôr, ak dovolíte, makroekonomická podmienečnosť. Je to téma, ktorá vyvoláva obrovské kontroverzné reakcie, e, keďže stanovisko rady je e, také, o ktorom sa nedá ďalej rokovať. Skúsenosť Polska e, dokazuje, že pravidlá musia byť jednoduché a je potrebné schváliť také procesy, aby sa predišlo e, rôznym a odlišným interpretáciám pravidel. Polsko uznáva potrebu posilniť e, nástroje ekonomického riadenia v EÚ, tak aby sa vytvoril, vytvorili stabilné makroekonomické podmienky na dosiahnutie cieľov stratégie 2020 a práve z tohto dôvodu si myslíme, že makroekonomická podmienenosť by sa mala vzťahovať na všetky európske štrukturálne investičné fondy. Ak táto e, makroekonomická kondicionalita sa bude vzťahovať iba na fondy e, politiky súdržnosti, týkalo by sa to iba krajín, ktoré sú príjemcami e, peniazy z politiky súdržnosti a to by bolo veľmi nespravodlivé. Je potrebné obozretne zvážiť všetky aspekty pri definícii e, aspektov ekonomického riadenia a čerpania fondov makroekonomická podmienosť nemôže nejako paralizovať implementáciu využívania týchto fondov a nemôže vytvárať atmosféru neistoty, čo sa týka očakávaní členských štátov. Taktiež je dôležité zabezpečiť e, vecný priamy vzťah medzi dopadom týchto fondov a ekonomickými okolnostiami e, z pohľadu Polska a čo sa týka postupu makroekonomickej rovnováhy, tento pomer je naozaj veľmi sporný. Ďalšou témou je výkonnostný rámec a rezerva. Polsko vyjadrilo svoju podporu týmto dvom nástrojom z dlhodobého hľadiska, pretože si myslí, že to zlepší e, implementáciu európskej podpory. Vychádzame tu z našich skúseností v súčasnom programovom období. Polsko je jedným z dvoch členských štátov, ktoré dodržiavali tú výkonnostnú rezervu na národnej úrovni vzhľadom na e, veľmi závažné finančné, strategické a politické dopady e, takéhoto rámca a výkonnostnej rezervy e, by nemalo panovať žiadne nejasno v tejto veci. Okrem toho si uvedomujeme, že nemôžeme zaviesť tento nástroj bez toho, aby sme zohľadnili aktuálnu situáciu a že musíme zlepšiť metodológiu na lepšie meranie výsledkov. A teraz, ak dovolíte, ešte poznámka k finančnému riadeniu. Činnosť tejto oblasti by mala umožniť eh, objasniť pravidla a taktiež predísť eh, z metočnému výkladu pravidel. Preto pripisujeme veľký význam definícii pojmu nejasnosti a systémovej e, nejasnosti a taktiež je potrebné jasne určiť podmienky, e, za ktorých sa budú robiť akékoľvek úpravy v systéme. E, dúfam, že skúsenosti a návrhy Polska a ďalších výrazných príjemcov fondov z politiky súdržnosti zlepšia a zvýšia efektívnosť tejto politiky do budúcna. Teším sa na rýchle uzavretie rokovaní v veci legislatívneho balíčka politiky súdržnosti umožní totiž e, implementáciu týchto fondov začiatkom e, budúceho roka. A to podľa mňa je našim spoločným cieľom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán minister Kubiak, obvykle netleskajú, takže skutočne to bol výnimočný prejav. A teraz prosím štátny tajomník Daniel Brown nám povie taktiež niečo na úvod. Ďakujem, milá pani Hübner, vážená predsednička výboru REGI, vážení europoslanci, milí členovia výboru REGI. Mňa požiadali, aby som povedal niečo o koheznej politike a požiadali ma, aby som bol kritický voči nám samým, ale aj voči ostatným, takže splním tento slub. Ďakujem za príležitosť, ktorú ste mi dali, že to môže s vami byť. Myslím si, že výmena názoru s Európskym parlamentom ako s inštitúciou, ktorá hrá teraz dôležitejšiu úlohu než predtým, že to je dôležité a taktiež dôležité eh, s jednotným spôsobom chápať problémy pre eh, európske fondy. Um, dúfam, že môžem prispieť k tejto európskej politike, ktorá je dôležitá na preukázanie solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi a aj občanmi. Budem hovoriť o troch veciach. Poprvé, o skúsenosti s koheznou politikou v Českej republike, s pozitívnymi dôsledkami. Po druhé, budem hovoriť o problémoch a o poučeniach. Niekedy to bolo trošku bolestivé. A taktiež stručne zabrúsim do toho, ako sa pripravujeme na budúce programy. No a taktiež sa pozrie na exogénne faktory, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, na čo by sme sa mali teraz a v budúcnosti sústredovať na európskej úrovni. No a taktiež sa takýmto spôsobom posnažím ilustrovať, aká je európska rozvojová politika, ktorá môže pomôcť rozvoju regiónov. Toto sa nám podarí len vtedy, keď maximalizujeme účinné využívanie zdrojov, ktoré sú pridelené na tieto účely. Takže na úvod chcem povedať, že Česká republika je taká krajina v Srednej Európe, 10 miliónov, priemerná veľkosť, ale má obrovský potenciál aj pre EÚ ako takú. Je to krajina, ktorá pristúpila do EÚ v roku 2004. Je to prvé plné plánovacie obdobie. To prvé bolo 2004-2006, bolo to krátke čiastočné obdobie. Česká republika využila asi 2,6 miliardy eur. V súčasnom období máme k dispozícii 26,7 miliardy eur a približne 60 týchto už bolo vyplatených e, konečným príjemcom. Česká republika je taktiež veľmi otvorenou ekonomikou. Okolo 80 e, priemerného HDP per capita. A e, jeden e, región je veľmi odlišný od ostatných, ako je to vo väčšine členských štátov. Chcem povedať, že je tam podrozvinutá základná infraštruktúra. Európske fondy tam boli extrémne dôležitým zdrojom verejných investícií pre regióny pre jednotlivé mestské oblasti, pre malé stredné podniky. Myslím si, že Česká republika je naozaj veľmi reprezentatívnym vzorkom nášho regiónu, čo sa týka eh, charakteristík a skúseností. Takže teraz prejdem k tým trom veciam, ktoré sú na začiatku. Dôsledky, dopad. Napriek rôznym problémom kohezná politika má pozitívny dopad na Česku, české hospodárstvo v súvislosti s viditeľnými výsledkami, aj makroekonomicky. Čo sa týka makroprínosov, tak štúdie nezávislých ekonomov ukazujú, že kohezná politika má multiplikačný e, efekt 0,3 na e, rast HDP, takže 1 euro e, z týchto fondov prinesie Českej republike 1,3 eura v podstate pre našu ekonomiku kohezná politika tvorí len 0,3 európskeho HDP, ale v mnohých krajinách je to práve ten najdôležitejší zdroj verejných investícií. V českých regiónoch je to asi 45 v Maďarsku, Polsku, Estonsku a tak ďalej to bolo ešte viacej. Takže nevyužívanie týchto prostriedkov alebo ich zníženie by mohlo podkopať e, oživovanie ekonomiky a taktiež dôveru v EÚ v postkrízovej dobe. Čo sa týka tej polskej štúdie ohľadom ekonomického prínosu, tak na každé euro, ktoré je e, využité e, v EÚ, tak 65 sa vracia do e, ostatných krajín. Je tam prínos pre export. Nie je to obmedzené len na Českú republiku, kde sa priamo investujú tieto peniaze. Teraz konkrétne hmatateľné dôsledky e, vďaka kohesnej politike. Od roku 2004 viac než e, tisíc pracovných miest bolo vytvorených na báze projektov, ktoré sú spolufinancované zo strany EÚ. V súčasnom období 2007 až 2013 eh, tam boli zaznamenané obrovské pokroky, viac než 200 nových inovatívnych podnikov, eh, desiatky taktiež nových e, centier, ktoré napríklad sú prínosné pre inštitúcie. Toto nedalej podporuje inovatívnosť EÚ ako takú. Máme nové dopravné infraštruktúry, ktoré, prídete, ktoré uvidíte, až prídete do ČR, aby regionálne poli boli taktiež e, prístupné aj z ostatných krajín, zo Španielska, z Nemecka a tak ďalej, ktoré majú prístup na náš trh. A európske fondy taktiež znížili administratívne prekážky v každodennom živote ľudí a to naozaj významným spôsobom. Máme viac než 5000 tzv. checkpoints, to sú kontaktné administratívne miesta, takže ľudia už v podstate nemusia dokumenty a certifikované mm, materiály zháňať niekde na nejakých e, úradoch a regionálnych centrách, ale v podstate len prídu na ten najbližší checkpoint, tam sú im vydané e, tieto dokumenty, sú všetky dostupné na jednom mieste. A tu sa dostávam k ďalšiemu prínosu koheznej politike, to je trochu menej konkrétna oblasť. Kultivácia postupov. Tam teraz využívame strategické plánovanie, vyhodnocovanie, taktiež sa to využíva v iných oblastiach než len v koheznej politike. Inštitúcie sú profesionálnejšie, pretože tam systém školenia verejných úradníkov, dobré finančné riadenie je taktiež dôležité. No a pokiaľ sa nesplnia cíle, tak to potom vedie k dodatočným opatreniam a k zlepšeniu. Budem ho to hovoriť konkrétnejšie. Je to samozrejme jasný, pozitívny aspekt, ktorý by sme mali vnímať dlhodobo. Takže by som to zhrnul. V každej mestskej oblasti vidíte naozaj obrovské zlepšenie. My sme sa toho veľa naučili, využívame aj overenú prax z iných európskych štátov. Mnohé členské štáty majú prínos z koheznej politiky a niektorý tento prínos je niekedy konkrétnejší než jeho iné aspekty. Takže to bola prvá časť môjho prejavu. Takže po druhé, praktická implementácia a naše skúsenosti v tejto oblasti napriek tých, tým 48 e, projektom, ktoré boli implementované s pozitívnym dôsledkom, tak boli tam určité problémy, boli tam endogénne faktory, ktoré spôsobovali problémy pri implementácii. Mali sme napríklad veľkú fluktuáciu e, zamestnancov, bol tam, bola tam politická nestabilita, implementačná štruktúra bola veľmi komplexná. V rámci niektorých programov sme mali taktiež manažerské chyby, zaplatili sme za to e, určitú cenu. Potom boli prinesené nové riešenia. Vypracovali sme minulý rok v spolupráci s komisiou akčný plán, aby sme zlepšili kvalitu kontrol a auditov. Zavádzame opatrenia, aby sme e, zrýchlili administratívne postupy, aby sme zlepšili systém školenia v oblasti verejného zaobstarávania. Tam taktiež zavádzame príslušné opatrenia pre jednotlivé inštitúcie. Takže tento nový systém sme zaviedli, boli tam určité náklady, ale tieto kroje, tieto kroky nastali aj určité oddialenie našich cieľov. Je dôležité, že sme sa poučili z našich chyb do budúcnosti, že sme to napravili. Nebudem opakovať to, čo hovoril polský kolega. Taktiež sme intenzívne sa pripravovali na budúce obdobie. Máme novú stratégiu, nové princípy, chceme sa sústreďovať na strategickejšie ciele, pozráme sa na intervenčnú logiku, analizujeme to, chceme potom e, využívať systém zjedno, zjednodušených e, pravidiel a taktiež chceme zlepšiť komunikáciu medzi príjemcami a kanceláriami, ktorá bude plne automatizovaná cez počítač. Takže chceme lepšie využívať v budúcnosti, v budúcom období európske fondy. Poučili sme sa z našich chýb a teraz pracujeme tvrdo na zlepšení. A teraz sa dostávam do tretej časti mojej prezentácie, o ktorej som hovorila na začiatku. Okrem interných faktorov tam boli určité externé faktory, ktoré prispeli k problémom pri implementácii koheznej politiky. 5 rokov sme mali krízu, ktorá zasiahla Českú republiku dosť tvrdo. Máme otvorené hospodárstvo, ako som povedal. My sme v podstate takou transportnou zónou a po dobu 5 rokov sme zaznamenali eh, makroekonomické problémy a pokles hospodárstva. To tiež ovplyvnilo implementáciu projektov na mieste. Prišli k nám aj povodne, prišla Ďalšia katastrofa, ktorá ovplyvnila vybudovávanie infraštruktúr v regiónoch, ale aj pre štátnu správu. No a ďalej vyzerá to tak, že komisia je celkom prísna aj vďaka kritiky, kritike zo strany eh, dvoru auditorov. Je dlhodobo nutné sa pokúsiť nás nejakú strednú cestu, sústredovať sa na skutočné chyby a podvody a nenechať sa oklamať nejakými eh, nepodstatnými eh, nálezmi. Ja to hovorím, pretože som si vedomý problémov, ktoré máme. Taktiež sa obávam, že to kývadlo sa pohybuje smerom k situácii, kedy budeme mať v podstate nulovú chybovosť, ale to nebude dobré, pretože už nikto nebude potom chcieť nič robiť. Viem, že členské štáty majú veľa e, pravidiel, ale často je to v podstate vygenerované tak, že si inštitúcie vzájomne kryjú chrbát pri auditách a pri auditoch a pri kontrolách. Takže je dôležité vedieť, čo sa deje na mieste, netrestať retroaktívne, neotvárať niečo, čo už bolo uzavreté, pretože to prináša len ďalšiu neistotu do systému. A to nehovorím len tak, možno ste si prečítali výročnú správu dvoru auditorov a tam hovoria o tom, že je treba jasne veci napraviť. A ja si nemyslím, že kvalita Európ- práce Európskej komisie by mala byť videná na základe toho, či tie peniaze zo strany členských štátov alebo príjemcov sú získané naspäť a ja hovorím, za týchto skutočne sú na mieste a implementujú túto politiku. Je potrebné naďalej tlačiť na eh, vnútroštátne orgány, ale čo sa týka nejakej posadnutosti, chybovosťou, tak to určite nepovedie eh, k lepším a inovatívnejším projektom, ktoré by boli potom vyberané, implementované na základe, eh, teda v rámci takéto komplikovanej európskej politiky. Čo sa týka smerovania tejto politiky v budúcnosti, mali by sme primárne sa snažiť využívať túto rozvojovú politiku. Myslím si, že je extrémne dôležitá, mali by sme ju implementovať, to by malo byť našim prvotným cieľom. Samozrejme musíme zaistiť, že sa tieto peniaze nevynakladajú na nezmysly, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu alebo skresľujú hospodárskú súťaž. Vo všetkých členských štátoch sa musia to politika plne realizovať, pretože je to jeden z mála viditeľných účinkov EÚ v tejto chvíle. Vzhľadom na e, orientáciu na výsledky. Je to naozaj veľmi prínosná politika. Chcem po- pogratulovať komisii k novým návrhom. Sú naozaj veľmi rozumné a dobre rozrkadľujú súčasnú situáciu. Čo sa týka nevyužitého potenciálu, tak ten by signalizoval politiku, ktorá zlyháva a signalizoval by v podstate také negatívne posolstvo aj pred voľbami. A teraz sa vrátim ku kríze. Musíme maximalizovať rozvoj regiónov, ktoré budú mať prínos pre celú Európsku úniu. Okrem štruktúrálnych nedostatkov, myslím si, že táto 5-ročná kríza je taktiež výsledkom nedostatočných rastových stimulov. A kohezná politika je kľúčovým nástrojom, ktorý môže pomôcť pri verejných investíciách. Takže verím, že kohezná politika môže pomôcť e, e, zrýchliť e, hospodárstvo a vytvárať nové pracovné miesta. Musíme stimulovať túto oblasť dlhodobo, je to v záujme EÚ. A v tomto kontexte len krátku pripomienku napriek tomu, že ranné hlasovanie ohľadom zmeny e, všeobecných ustanovení neotvorilo dvere k e, nejakému širšiemu, komplexnejšiemu riešeniu. Chcel by som poďakovať pánu Vlasákovi za jeho vyvinuté úsilie. A napriek tomu, že sme trochu sklamaní tým finálnym výsledkom, tak si myslíme, že to bol nástroj alebo návrh, ktorý nežiadal dodatočné peniaze ani štrukturálne zmeny bola, bolo by to systémové predlženie. Vidíme, že v rámci ESF a ďalších návrhov závery rady doviedli nás ku konkrétnemu výsledku, potom sa tam zmenila viacročný finančný rámec, takže vyzerá to tak, že parlament a výbor regí sa rozhodli len sledovať návrhy, ktoré už tu boli a naozaj e, oceňujem dlhodobo vašu prácu, vaše úsilie a taktiež si myslím, že toto by mal byť hlavný bod, na ktorý mm, sa bude sústredovať kohezná politika. Dúfam, že nájdeme nejaké pozitívne posolstvo, ktoré vyšleme potom na verejnosť a že to bude mať všetko pozitívny dopad, že maximalizujeme zdroje, ktoré máme k dispozícii, to taktiež znamená to, čo aj povedal polský kolega, že sa pokúsime čoskoro uzavrieť rokovania, akékoľvek riešenie e, v súvislosti s makroekonomickou kondicionalitou, tak to musí byť e, naprieč všetkými členskými štátmi, musia to preskúmať a ja by som vám povedal len toľko, že pokúsme sa uzavrieť trilóg čo najskôr. Naj, najhoršie, najnegatívnejšie posolstvo, ktoré môžeme vyslať európskej verejnosti, je to, že nemôžeme zaručiť, že budú odštartované na čas nové programy a že v podstate sa všetko posunie až na rok 2015. To by bol skutočne najhorší odkaz pre verejnosť. Takže na záver chcem povedať, že účinky kozné politiky sú naozaj viditeľné, ilustrujú pridanú hodnotu EÚ, sú tu určité negatíva, komplikácie pri implementácii. Predovšetkým e, teda v Českej republike sme riešili takéto problémy, naozaj sme tam potom mali veľké náklady v tejto súvislosti, ale sme odhodlaní pracovať na účinnejšej európskej politike Musíme zaručiť stabilitu pravidiel, musíme skutočne byť rozumní, aby to bol čo najväčší prínos pre príjemcov tejto politiky. Musíme e, vyvážiť e, situáciu medzi bojom proti chybám a prísnymi kontrolami. Myslím si, že toto je kľúčová úloha aj tohto výboru. Musíme diskutovať o výsledkoch tejto politiky aj s komisiou a primárne nezabúdať na to, čomu slúži táto politika na rozvoj regiónov, aby členské štáty mohli e, ďalej rásť a vytvárať pracovné miesta. Toto je náš prvotný cieľ a ja verím skutočne, že sa na vás môžeme spolahnúť pri tejto práci. Ďakujem vám za pozvanie aj za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Chcela by som začať diskusiu ako prvý Jan Olbricht. Ďakujem pekne. Ďakujem obom rečníkom, pretože to je pozitívny znak, že alebo taký symbol, že po tom všeobecnom prehlásení, aká je dobrá tá kohezná politika, že teda prichádzate aj s konkrétnymi príkladmi. A, samozrejme, môže tam byť spokojnosť alebo nespokojnosť na strane niektorých kolegov. Myslím teda k veci Minister práve hovoril o probléme chýb. Ja by som sa chcela pýtať, či je nejaká podobnosť e, medzi vami a e, teda pánom kráľovstvom. Ja som bol vo výbore na kontrolu rozpočtu a bolo to nejaké podobné. Takže nie je to otázka starého alebo nového. Ja poviem po svoju e, otázku po polsky pánovi Kubiakovi. Hovorili ste o makroekonomickej kondicionalite a polské stanovisko k tomu je veľmi kontroverzné a je to vnímané ako jablko sváru e, tu vo výbore. A vy ste hovorili o tých argumentoch, že by bolo e, teda nedobre, keby sme boli ako jediní potrestaní touto kondicionalitou, ale ja by som sa chcela opýtať na viac Eh, detailov. Teda masívska zmluva bola veľmi jednoznačná, boli určité sankcie spojené s makroekonomickou kondicionalitou a my používame iné argumenty. Hovoríme o nejakých ďalších sankciách, ktoré by mohli brániť implementácii koháznej politiky. Ja som Poliak, ale musím povedať, že nie som eh, plne stotožnený s vašim argumentom, že by to voči nám bolo neférové. Uh, to je ako nejaký e, pes, ktorý je zavretý v ohrade, ktorý nechce byť sám potrestaný, že treba potrestať aj iných. No ale myslím, že treba jednoducho nájsť schodné riešenie pre všetkých, aby tá politika bola efektívna, ale aby očakávania niektorých členských štátov boli naplnené. A to je smer, ktorým e, sa uberá pani Hübner. Myslím, že tento argument je zaujímavý, ale nie veľmi politicky presvedčivý pre mňa. A mám aj otázku na pána Brauna. V Českej republike a v Poľsku sme začali s rovnakými administratívnymi štruktúrami. Vytvorili sme kraje a určité teda rozdelenie v administratívnej štruktúre a ja si teda kladem otázku, či chcete dať lokálnej úrovni riadiť tieto fondy Ďakujem. Je to taká mm, zriedkavá príležitosť vidieť tu ministrov z našich krajín diskutovať o regionálnej politike, takže chcem položiť také všeobecnejšie e, otázky, e, čo skoro bude 10 rokov od vstupu našich krajín do EÚ. A keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, pretože samozrejme na problémy sa dá nahľadať z rôznych pohľadov, e, myslíte si, že ciele kohezné politiky sa naplňajú, úloha európskych fondov a regionálnej politiky sa teda pri znižovaní regionálnych rozdielov, ani nie že medzi krajinami, ale medzi regiónmi. Myslím, že ste hovorili o tom, že jedno euro zvyšuje ekonomický výstup ale teda medzi chudobnými a bohatými regiónmi v našej krajine. Ďakujem. Thank you, uh, madame Monika Smolková. Pani Monika Smolková. Ďakujem pekne. <clears throat> Mám jednu otázku na obidvoch pánov, ale keď dovolíte, začnem pánom Bravnom, keďže na záver svojho príhovoru na záver svojho príhovoru dovolil si eh, komentovať naše hlasovanie do obednejšie E, chcem sa ho spýtať, či je nový v novej vláde, alebo či bol ešte aj predtým vo vláde pána e, premiéra Nečasa. Lebo pokiaľ áno, tak ste mu mohli vo februári poradiť, aby na zasadnutí e, rady e, tiež bol žiadal na miesto 900 miliónov to N plus 3, takže to len <laughs> na margo tohoto. Ale tá konkrétna otázka pre obidvoch pánov. E, je známe, že práve Poľsko a Česká republika patria medzi krajiny, kde o rozdeľovaní finančných prostriedkov a o jednotlivých projektoch nerozhoduje len vláda a len jednotlivé ministerstva, teda z úrovne celoštátnej, ale časť finančných prostriedkov je alokovaná aj na samosprávne kraje Polsku sú to vojvodstva a samozprávne kraje v Čechách. Váš názor na túto otázku, čo si myslíte, aké percentuálne rozloženie týchto finančných prostriedkov je účelné, efektívne, aby e, kohezná politika splňala ten svoj cieľ efektívnosti, e, priamočiarosti a možno väčšej kontroly a zamedzeniu korupcie, ktorú ste nespomínali a o ktorej vieme čítame v novinách a sú krajiny, kde je to horšie, kde je to lepšie. A ja osobne si myslím, že práve keď rozdelíme finančné prostriedky na samozprávne kraje, tak vieme účelnejšie zabrániť možno korupcii a efektívnejšiemu čerpaniu. Ďakujem pekne. Thank you, uh, Viktor Ďakujem, Viktor Boštinár. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som chcel privítať našich rečníkov. Mal som eh, tú čest eh, úzko spolupracovať so zástupcami polskej vlády ako spravodajca a takisto som sa s pánom Brownom stretol aspoň dvakrát. A Eh, to bolo veľmi, veľmi úspešné. Eh, vtedy eh, úspešnejšia skúsenosť než akákoľvek skúsenosť, ktorú som mal s rumunskou vládou. To treba jasne povedať. A druhá vec, chcem zdôrazniť úlohu, ktorú Polsko dnes zohráva v koheznej politike vo všeobecnosti. Pretože tu sú tie inovatívne koncepty, potom e, sú tam nejaké abstrakty k tej koheznej politike. E, takže to je jedna z tých hlavných skúseností, ktoré máme v Európe, tá kohezná politika. Ja som Rumún a veľmi rád vidím krajinu, ktorá vstúpila po roku 2004 do EÚ, ktorá sa stane vlastne takým uh, vedúcim uh, uh, prvkom, konkurentom inovácii tejto politiky. Takže vidíme, že niekedy nové krajiny e, dokážu urobiť veci lepšie než tie e, staré. A druhá vec, ja trošku budem e, v rozpore s tým, čo povedal pán Brown, príliš veľa medzivládnosti to je na e, škodu e, koaznej politiky. Výsledky rady vo februári, ale aj príliš veľa medzivládnosti to sa stávalo hlavným nepriateľom koaznej politiky, budúcnosti koaznej politiky. A tu toto je niečo, čo my všetci v budúcnosti zlepšíme. To je ponaučenie, ktoré nie všetci radi príjmame, ale pravda je, že parlament urobil všetko v jeho silách, aby prekonal dedičstvo tohoto medzivládneho prístupu. No a teraz taká malá rumunská skúsenosť. E, váš príspevok bol pre nás všetkých veľmi dôležitý. V Rumunsku, a toto sú závery štúdie, ktorú som ja sám zadal pre našu krajinu, právna a inštitucionálna nestabilita, e, to spomínal aj český rečník, ale v rumunskom prípade to bolo podstatne hlbšie a škodlivejšie pre koheznú politiku. Politické zasahovanie, vzťahy medzi uh, politickou uh, eh, vládnúcou vrstvou a klientelou a potom sú problémy verejného obstarávania, úloha uh, účtovného dvora rumúnskeho a európskeho dvora auditorov a potom je tam to rozhodnutie pozastaviť alebo predbežne pozastaviť 6 operačných programov s celkovou hodnotou až 6 miliard eur. To bolo dramatické dedičstvo obdobia 2009 eh, až 2011. To je veľmi dramatická lekcia, ktorú sme sa my Rumuní naučili. A potom nedostatok stratégie. Ja e, som veľmi inšpirovaný polským modelom. Úprimne, ako Európan a ako mm, podporovateľ koheznej politiky som inšpirovaný tým, ako Poľsko si stanovuje v stratégie svojej krajiny. Ale v rumunskom prípade, v prípade Rumunska, tu nebola reálna stratégia. Mm, občas tam bolo čosi aj sfalšované. Potom to spolufinancovanie, kapacita spolufinancovania. Pri kríze, teda nielen Rumunsko, ale aj iné krajiny, zažili dramatické dopady e, nedostatočného spolufinancovania, plus teda rozpočtové plánovanie, jednoročný rozpočet e, pri politike, ktorá je sedemročná a viacročné plánovanie rozpočtu, spolufinancovania, to je imperatívne a Rumunsko až teraz sa začína zaoberať týmto problémom. E, ešte niečo Mali sme veľmi slabú administratívnu a inštitucionálnu kapacitu. Ak v Polsku a v Českej republike sú inštitúcie, ktoré sú pripravené eh, implementovať, opätovne kontrolovať implementáciu, tak eh, no, minimálne v Rumunsku, a nechcem na tento smutný zoznam pridávať ďalšie krajiny, ale my máme veľmi veľmi slabú výkonnosť administratívnych a inštitucionálnych kapacít. A to je veľkou prekažkou akéhokoľvek úspechu koheznej politiky. No a týmto by som to ukončil a chcem ešte raz poďakovať a vyjadriť, že táto rozpráva je taká dôležitá nielen e, preto, aby sme sa poučili z toho negatívneho z minulosti, ale takisto je to dôležité pre komisiu. E, to, čo si povedali pán Brown a Kubiak, e, je to aj odkaz pre Európsku komisiu, teda zjednodušenie, spoločné štandardy, kedy rozhodnúť o predbežnom pozastavení, o pozastavení fondov. Toto musí vychádzať z rovnakých kritérií a štandardov a e, netreba nechávať priestor nejakému subjektivizmu. Ďakujem. Ďakujem, Viktor. Ešte tu máme troch prihlásených a nemáme čas, takže vás poprosím o čo najstrušnejšie vystúpenia. Pán Plzenkovič, pán Vlasak a pani Maletič. A tým zoznam uzatváram. Thank you very much, uh, madam Uh, uh, Ďakujem pani uh, predsednička. Chcel by som poďakovať pánom ministrom z Polska a Českej republiky a chcel by som spomenúť veľmi plodnú spoluprácu, ktoré, ktorú Chorvátsko malo s obomi vládami v čase pred našim vstupom do EÚ. A obzvlášť by som chcel upriamiť pozornosť na skúsenosť, ktorú sme my mali s teda chorvatskými okresmi a polskými vojvodstvami. Bola to veľmi užitočná e, spolupráca. Rozhodli sme sa podpísať dohodu o spolupráci medzi štyrmi e, chorvatskými okresmi a e, polskými vojvodstvami. Pomorsky. All of this experience that Poland has had a všetky tieto skúsenosti, ktoré Polsko malo pri zvyšovaní absorčnej kapacity e, štruktúrnych fondov boli veľmi užitočné pre naše chorvátske okresy a snažíme sa to a budeme sa to snažiť implementovať v nadchádzajúcich rokoch e, finančného rámca. Aj keď vzhľadom na veľkosť krajiny je tu rozdiel, nie všetko, čo vy ste implementovali, e, by sa dalo uplatniť aj u nás. Avšak keďže budeme mať viac než 1,1 či 1,3 miliardy eur ročne k dispozícii v nadchádzajúcom finančnom, viacročnom finančnom rámci, tak si myslím, že také úzke e, kontakty, ktoré sme mali doteraz, budú aj v budúcnosti užitočné, aby sme posilnili našu absorpčnú kapacitu týchto, týchto fondov. Takže veľmi ďakujem obom vládam za spoluprácu. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, Olži Vlasák. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem oceniť obe vystúpenia štátnych tajomníkov a jednu dôležitú vec by som chcel uviesť, pretože sme sa v poslednom období toho veľa e, dozvedeli, naučili a náš naše pochopenie alebo naše vyhľadky na budúcnosť sú lepšie. Takže v prvom rade zníženie počtu operačných programov z 24 na 8, potom jedna metodológia pre každý program a potom jeden informačný systém vo všetkých krajinách. Myslím, že to je veľmi dôležité do budúcnosti. A moja otázka na oboch teda je, či máte nejaké problémy, keď hovoríte o legislatíve, a či vidíte nejaké hrozby um, do budúceho obdobia. Mohli by ste nám to, o tom niečo povedať? Ďakujem. Ďakujem. A pani Maletič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som tiež poďakovať za veľmi dobré vystúpenia kolegov z Českej republiky Polska a mám niekoľko otázok. Jedna sa týka opatrení, ktoré ste implementovali na podporu financovania prípravy projektov čiže potom kofinancovanie a predfinancovanie, ako ste to vlastne vyriešili, čiže aké finančné nástroje ste na to použili. Potom ako kombinujete fišká, opatrenia fiskálnej e, konsolidácie a úsporné opatrenia s potrebou zvýšiť investície súvisiace s koheznou politikou a implementáciou, pretože to sú veľmi dôležité skúsenosti pre nás v Chorvátsku, takže o tom by som sa rada viac dozvedela. A tretia vec sa týka prípravy projektov. Mm, my sme už začali s pro, prípravou na projekty 2014 až 2020. Viem, že sa ešte pripravujú operačné programy, strategické dokumenty, ale niektoré také veľké kapitálové projekty e, sa musia veľmi čas pripraviť, takže by som chcela vedieť, či ste už začali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ivars, Godmanis a týmto končíme už ja som veľmi pozorne stred, sledoval oboch rečníkov otázkou na českého štátneho tajomníka, čo sa vlastne, čo tam vlastne skutočne sa deje. Platby aj v sociálnom fonde, tam sú tie meké úvery, nemá to nič dočinenia s infraštruktúrou, tie sa v roku 2011 úplne pozastavili. Tam nie je absolútne žiadny rozdiel medzi 1. januárom a decembrom potom v roku 2012 to začalo a teraz, keď sa pozrieme na ESF, Českú republiku, tak ostáva rovnaká suma absorpcie bez akýchkoľvek zmien od 1. februára. Ten e, rok 2013 je ten e, záverečný rok. Nez, roč, rok. Nezvyšili ste absorpciu od januára do polovice septembra. A v Fonde regionálneho rozvoja je to prakticky e, rovnaké. Posledný moment v júli tam ste to zrazu zlepšili o 2% to čerpanie. Takže áno, povedali ste, že zaplatili ste nejakú cenu a tak ďalej. Áno, ale mm, správa pána Vlasáka hovorí o probléme o odpojenia fondov. To Eh, je možno problém pre iné krajiny. Nie, eh, pre Slovensko napríklad, to je na 7. mieste, ale sú krajiny vyššie, kde možno to bude teda kvázi um, tento, uh, tento, tento záväzok na platby uh, pozastavený. Čiže aké sú hlavné dôvody? Politické, regionálne? Praha, to je veľmi zvláštny prvok v rozhodovaní. Praha má špeciálne prostriedky, ale celá Česká republika stratí až 20%. E, Čo je dôvod? Pretože z iného pohľadu ste ako krajina jedna z najlepších v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, by som požiadala pánov e, zástupcov ministerstva, aby sa vyjadrili. Nech sa páči, najskôr pán Brown. A ďakujem pekne za vaše otázky a za reakcie, aj keď niektoré boli dosť ostré. Budem sa snažiť byť stručný. Vzhľadom na krátkosť e, času prvé otázky e, sa týkali úlohy regiónov, aké percento by malo byť pridelené regionálnej úrovni, aká je úloha európskych fondov v rámci regionálnych rozdielov a taktiež aká je úloha regiónov v riadení týchto fondov. Teda odpoviem na ne spoločne, na tieto tri otázky. V zásade platí, že e, rozdiely medzi regiónmi sa aj e, zväčšili, aj zmenšili. keď ja nie som skutočným expertom na túto vec, e, na úrovni regiónov sa rozdiely zmenšili. Myslím, že to je v súlade s tou všeobecnou tendenciou, že medzi členskými štátmi sa rozdiely v všeobecnosti zmenšujú. Na druhej strane, na podregionálnej úrovni e, sa rozdiely zvýšili za posledných 10 rokov. Toto je prípad Českej republiky a preto sa nepozeráme len na úlohu regiónov, a samozprávnych eh, krajov, ale taktiež chceme investovať aj do nižších regionálnych jednotiek. Chceme eh, zaujať integrovaný prístup a chceme zohľadniť eh, tieto rozdiely medzi regiónmi, pretože podľa nás tu nie je len o otázku riadenia, ide tu o otázku viac úrovňového ehm, riadenia. A v niektorých konkrétnych prípadoch je potrebné delegovať eh, príjmať rozhodnutia, alebo je potrebné rozlišovať eh, na ehm, nižšie ako regionálnej úrovni. Teda eh, rozhodla sa, so, že sa zníži počet projektov a programov z rôznych dôvodov, z inštitucionálnych dôvodov a z rôznych iných dôvodov. Na druhej strane pozorne zvažujeme možnosť ehm, tematizovania budúcich programov v aktuálnom období máme regionálne programy, tie predstavujú zhruba 18 eh, celkového množstva peňazí a zvyškom sú tematické programy. V tejto chvíli prehodnocujeme systém šiestich významných tematických programov, ale v rámci eh, každej tejto kategórie potom zvažujeme každý jeden cieľ osobitne a snažíme sa eh, robiť to v konzultácii s regionálnymi partnermi čo to bude znamenať pre región, čo bude e, také niečo znamenať z hľadiska integrovaného prístupu, e, či bude mať zmysel delegovať e, príjmanie rozhodnutí na regionálnej úrovni, či je integrovaný prístup najlepším postupom alebo nejaká iná možnosť, že by bola efektívnejšia. O tom všetkom sa diskutuje. My by sme nechceli stratiť administratívnu schopnosť na úrovni regiónov, teda toto sa rozhodne zachová tie percentuálne hodnoty e, ešte nie sú presne určené. E, na základe našich vnútorných e, výpočtov ten regionálny rozmer bude percentuálne vyšší ako v aktuálnom období zhruba 25 až 35 Ešte stále to však nie je úplne uzavreté. Naozaj diskutujeme veľmi podrobne s ministerstvami, snažíme sa uh, Um, zvažovať uh, napríklad cieľom životného prostredia je znižovanie emisí, vieme, odkiaľ emisie pochádzajú a tým sa dostaneme um, dajme tomu k rozlišovaniu medzi uh, regiónmi alebo k rozlišovaniu uh, na nižšie ako regionálnej úrovni a niekedy je potrebné celý systém prispôsobiť tým regionálnym jednotkám. Ešte stále teda je to celý proces, ktorý ešte stále prebieha. Ďalej otázka pani kolorskej bobinskej k tomu, či úloha fondov EÚ e, môže byť e, e, nejakým spôsobom prospešná v znižovaní rozdielov. Myslím, že sú isté tlaky medzi snahou sústrediť sa na rast, na pracovné miesta na úrovni EÚ a tým, aby sa politika súdržnosti využívala ako nástroj na dosiahnutie cieľa EU 2020, respektíve iba sa, aby sa čiste sústredovala na e, súdržnosť. My si myslíme, že jedno z piatich eh, priorít do budúcna by mal byť eh, vyvážený rozvoj regiónov a my sme znížili počet priorít. Snažíme sa eh, však rozvíjať potenciál všetkých týchto regiónov, ktoré majú rôzne potreby. Neznamená to nejaké zovšeobecňovanie ich výkonnosti alebo stanovanie nejakých tabuliek. Pani Smolková spomenula korupciu. My sme to nespomenuli, áno. Vyjadrím sa k tomu teda teraz. 99% eh, chýb eh, je mm, náhodných, eh, nie sú nejako um, zámerné. Um, ehm, vyplýva to jednoducho z charakteru celej tejto agendy. Nechceme sa sústredovať len na, na tieto chyby, chceme podporovať zjednodušovanie tak aby sme predchádzali práve týmto um, chybám, ktoré nie sú zámerného charakteru. Máme taktiež stratégiu proti korupcii. E, tu budeme zhľadňovať jednotlivé metódy práve teraz prebehuje rokovanie s Európskou komisiou a chceme tiež využiť e, poznatky Transparency International a ďalších e, subjektov v tejto oblasti. Donievame sa tiež, že ak si stanovíme jasné metódy vo výbere projektov, e, to je dosť riziková fáza, E, čo sa týka korupcie, tak aj toto by nám mohlo pomôcť. E, ďalej, otázka pána Vlasáka na to, či e, vytvorenie jednotného metodického prostredia prinieslo nejaké zjednodušenia, si to naozaj nemyslím, aby som bol úprimný. Jediný prvok, e, ktorý môže zbiehať v tomto procese, je národná legislatíva. Nemyslím si preto, e, že by to nejako mohlo plúbniť nejaký krok e, tu z úrovne európskej inštitúcie. Čo sa týka prefinancovania, analyzovali sme a ešte aj analyzujeme to, ako môžeme pomôcť príjemcom, tak aby nemuseli si brať pôžičky, ak to nie je nevyhnutné. To financovanie ex ante prináša so sebou isté rizika, najmä e, čo sa týka rozpočtových pravidiel, ktoré sú v platnosti. V niektorých prípadoch e, teda mimovládky využívajú túto možnosť financovania ex ante, ale vo väčšine prípadov je upravený systém platieb v takom zmysle, že inštitúcie môžu e, platiť a splácať tieto poplatky po isté predbežnej kontrole. Ak by vás to zaujímalo, môžem sa k tomu e, vyjadriť podrobnejšie neskôr. Je to akási platba online. Čo sa týka fiskálnej konsolidácie, áno, tá prebieha. E, prebiehajú naozaj úsporné opatrenia, ale našťastie zatiaľ sme nezaznamenali e, žiadne výrazné náznaky toho, že by spolufinancovanie európskych projektov neboli prioritou že by sa to nepodnelo ako povinné financovanie. Čo sa týka prípravných opatrení na systémovej úrovni, tu teraz práve prebieha e, vyhodnocovanie ex ante budúcich programov a súčasťou e, tohto hodnotenia je aj analýza e, absorpčnej kapacity a taktiež začíname pracovať na konkrétnych projektoch. Otvorili sme, vytvorili sme možnosť technickej odbornej asistencie teda vlastne financujeme e, prípravu stratégií takej úvodnej fáze. A čo sa týka tej e, poslednej e, retorickej poznámky, áno, je tu riziko odpojenia fondov, ale hľadáme systémové riešenie. Už som spomenul, že si um, nemyslím, že systém N plus 3 na roky 2007 až 2013 by bol nejakým ideálnym riešením, potom N plus 2 a potom na ďalšie obdobie e, opäť N plus 3. Jednoducho sa to vracia, podľa mňa to nedáva žiadnu logiku. Nestratili sme však e, týmito záväzkami ani jedno jediné euro. Vystavili sme sa veľkému riziku tento rok, v roku 2013. Od samotného počiatku to bolo veľmi rizikové pre krajiny v rámci kohézie. Áno, hovoríme to otvorenie od samotného začiatku. Bol to veľmi pekný dar, sami sme to schválili, e, to M plus 3 na prvé e, roky. Vytvorilo to však aj dosť e, komplikovanú situáciu, keď tento rok musíme minúť dvojité pridelky a jednoducho systém nie je schopný absorbovať také sumy. V našom prípade rozhodne E, pred týmto problémom neutekáme. Ja som spomenul vo svojom úvodnom príspevku, že sme prijali niektoré dokonca veľmi bolestivé opatrenia, musíme naprávať a isté nedostatky z minulosti, snažíme sa urýchliť e, celý proces, snažíme sa taktiež hľadať nelegislatívne riešenia, ale okrem toho, isté, že pomohlo by to aj našej krajine, ale hovoríme to už veľmi dlho. Snažíme sa hľadať systémové riešenie. Ak to neprejde, tak to budeme musieť riešiť potom. Ďakujeme pekne, pán minister. A teraz pán Kubiak. Kubiak, please reply. Well, uh, I'm going to... Ak dovolíte, ja by som nadviazal uh, na to, čo povedal pán Brown. Aj keď zrejme toho neostalo, že tak veľa, na čo mám odpovedať. Pôjdeme však po poradí, podľa toho, ako boli otázky kladené. Začal by som uh, otázkou, ktorá sa týkala makroekonomickej podmienenosti. Našou eh, pozíciou v tomto smere je nepanika, respektíve netrestať všetky krajiny, ktoré sú vyslovené tomuto pravidlu. My sa snažíme len o spravodlivosť, aby sa stiahovali rovnaké pravidlá na všetky členské štáty problémom prehlbených deficitov e, je respektíve problém deficitov je veľmi rozšírený a netýka sa to len krajín, ktoré sú príjemcami, ale aj čistými placami do systému. Je veľmi ľahké pre čistých placov hovoriť o makroekonomickej podmienenosti v situácii, kde nie sú vystavení žiadnemu riziku a nepodliehajú tomuto pravidlu. To je všetko. A ešte by som doplnil e, svoj pôvodný príspevok k tejto súvislosti. E, je potrebné pozorne zvážiť e, ďalšie kroky v definícii ďalších krokov, čo sa týka čerpania fondov EÚ. Ešte stále sa teda snažíme nájsť nejaké vhodné riešenie, nejakú strednú cestu. E, zlatú strednú cestu, ktorá by bola priateľná pre všetkých. Ďalšia otázka sa týkala toho, či európske fondy by boli potrebné v budúcnosti, rovnako ako sú teraz. Isté, že v prípade Polska sme zaznamenali konvergenciu regiónov. Tento proces neustále prebieha Mám na mysli konvergenciu nielen v rámci samotného Polska, ale aj vo vzťahu k priemeru EÚ. Tento proces teda neustále prebieha a celkom iste budeme potrebovať tieto fondy aj v budúcnosti, pretože ešte stále vidíme eh, veľké nerovnosti v Polsku Chceme teda naďalej v tomto našom úsilí pokračovať, pretože Polsko a naša vláda už mnoho rokov zúrazňuje, že merateľné e, dopady politiky súdržnosti, čo sa týka e, stimulácie sociálno-ekonomického rastu, ďalej je ostraňovanie rozdielov v rozvoji a taktiež e, predchádzanie možným krízem, Ešte stále platia tieto hrozby, ešte stále kríza nie je za nami toto platí na úrovni regiónov v Polsku, na úrovni členských štátov aj na úrovni celej EÚ. Teda na túto otázku by som odpovedal povedal áno. Počítame s tým, že aj v budúcnosti budeme využívať tieto fondy, pretože ich budeme potrebovať. Neplatí to len pre Polsko. A proces rozširovania EÚ neustále prebieha. Máme nový členský štát, Chorvátsko, fondy teda ako koncept nie sú určené len nám, Polsku, nie len tým desiatim krajinám, ktoré vstúpili eh, v roku 2004 a potom neskôr v roku 2007 Bulharsko a Rumunsko, ale aj pre ďalšie krajiny, ktoré vstupujú a ktoré vstúpia. Ďalej, tretia otázka sa týkala akejsi decentralizácie, eh, čo sa týka absorpcie európskych fondov. Naše vojvodstva alebo kraje v Českej republike sa tu spomenuli. Mm, my v Polsku sme veľmi hrdí eh, presne na toto. Zaviedli sme eh, našu reformu samozprávy v 90. rokoch bol to veľmi zdlhavý a komplikovaný proces. Začali sme v roku 1990. Ehm, prvé skutočne slobodné voľby e, sa týkali vytvárania samozprávnych regiónov. Práve v roku 90 e, uzavreli sme tento proces 1. E, januára 1999, keď sa celý tento systém završil tým, že sa vytvorili vojvodstva a okresy. To je systém, ktorý máme e, aj ešte doteraz. Keď sa pozrieme na krajiny ako je Rumunsko, Bulharsko, ale aj iné, to, čo my vnímame ako akýsi model, ako vzor, je úroveň a miera absorpcie európskych fondov. A ja na túto otázku vždy odpovedám, že do tohto procesu zapájame naše samozprávne kraje. Nie je to otázka len národných operačných programov, ale každý jeden región, každé vojvodstvo e, je e, samo o sebe orgánom, ktorý si samozpravuje svoje vlastné operačné programy. A preto absorpcia v prípade Polska je 88 a môžeme poskytnúť tento príklad aj ďalším. A darí sa nám v tom v zmysle, že pre ďalší finančný výhľad počítame s tým, že odozdáme regiónom ešte viac zodpovednosti a právomocí, aby si sami spravovali tieto fondy. Rozhodli sme e, sa ďalej decentralizovať celý systém čo sa také implementácie fondov. A chceme prideliť až 60 v porovnaní s 30, 37, ktoré máme teraz v tomto eh, aktuálnom období. Až 60 eh, peňazí z kohezného fondu a z fondu regionálneho rozvoja bude pripadať na regióny a v tomto sa nám zatiaľ dosť darí. Ďalšia otázka sa týkala rovnakého kontextu konkrétne miery korupcie a či decentralizácia a odozdávanie právomoci regiónom či nevytvára dokonca ešte väčšiu mieru rizika z hľadiska integrity programov. My sme to zatiaľ nezaznamenali. V Poľsku máme jednu z najnižších úrovní chybovosti alebo nazvime to korupciou, ak chcete. Znamená to, že decentralizácia v Polsku zjavne funguje. A preto a pri svojich cestách do iných krajín, nielen v EÚ, a teda do Bulharska a Rumunska napríklad, keď sa ma pýtajú na proces decentralizácie v Polsku, Mm, hovorím toto, ale aj keď e, cestujem napríklad do Kazachstanu, e, keď tam hovoríme o tom, ako sa využívajú fondy, bez na to, aký je zdroj týchto fondov, či sú to peniaze z EÚ alebo um, z nejakých iných zdrojov, vždy sa pýtajú na našu reformu decentralizácie, pretože to vnímajú ako pozitívny príklad e, pre nich. V našom prípade rozhodne môžem povedať, že zavedenie tých, tej trojúrovňovej schémy decentralizácie rozhodne prospelo, zvyšilo to mieru transparentnosti a jasnosti. A tieto peniaze e, sa takto môžu čerpať veľmi efektívne. Isté, že vždy sa dajú zaznamenať nejaké mm, príklady nedostatkov, to sa nedá poprieť, ale sú to kur výnimky. Nie je to pravidlo. Ďalej, pokiaľ ide o vyjadrenie nášho rumunského kolegu a chorvátskeho kolegu, bolo to len vyjadrenie z vašej strany, e, veľmi pozitívne vyjadrenie na adresu Polska. E, veľmi ma teší, e, že naše ministerstva tak úzko spolupracujú s vašimi oboma krajinami, že prebiehajú výmeny názorov, vzájomné návštevy podporujeme sa navzájom, aj vy nám posielate svojich expertov, my sa s vami delíme o naše poznatky a skúsenosti, ako decentralizovať, ako zvýšiť mieru absorpčnosti vo vašich krajinách. Teda na Margo tohto môžem len pripustiť, že áno, táto spolupráca funguje. Pán Božnaru poďakoval pánovi Kubiakovi. Myslím, že čo sa týka tých ďalších otázok, na to už dosť vyčerpávajúco odpovedal môj český kolega a ja s ním súhlasím v mnohom z toho, čo povedal. Teda nebudem sa k tomu nejako podrobnejšie vyjadrovať. Pripravujeme nové projekty pre obdobie eh, rokov 2014 až 2020 napríklad eh, v oblasti dopravy. Chystáme sa otvoriť eh, nový nový tender, nové výberové konanie. E, ďalej, čo som si tu poznamenal, Ko všetkému sa už vyjadril môj český kolega. Myslím, že to je asi všetko. Neviem, či som na niečo zabudol. Ak áno, tak ma opravte, prosím. E, e, Pán Godmanis ešte chcel niečo povedať. No, ja som chcel položiť provokatívnu otázku obom ministrom. Čo sa týka ekonomickej makrokondicionality, to bol v podstate koniec toho boja dnes večer v rámci trilógu. Dúfam, že sa tam dopracujeme ku kompromisu, ale vy ste členovia vlády. Vaši premiéry alebo veľvyslanci sa zúčastnili formulácie tohto princípu. My sme dostali ten posledný text od rady. Ten bol schválený neviem ako väčšinou presne dva princípy budú využívané, aby sa nevyplácali peniaze krajine. Poprvé, pokiaľ tá krajina e, ne, nemá nejaký e, veľký rozpočtový deficit, pokiaľ sa to stane poprvýkrát, tak minus 50%, pokiaľ po druhýkrát minus 100. No a druhé kritérium, pokiaľ je to tam nevyvážené, pokiaľ je tam nevyváženosť pri e, obchode, či je tam, pokiaľ je tam deficit, tak taktiež sa tam stopnú, stopne prístup e, fondov. Moja otázka je, všetky krajiny, ktoré s týmto súhlasili, skutočne si myslia, že sa im podarí stopnúť ten deficit tak účinne, že tieto kritéria sa na nich nebudú vzťahovať. Sú veľa silnejšie než tie pôvodné kritéria komisie. Pretože napríklad podľa Eurostatu deficit v roku 2012 v 16 krajinách je taký, že je vyšší než 3 vrátanie Českej republiky, vrátanie Polska. Máte nejaké informácie ohľadom toho, prečo tam bol takýto konsenzus ohľadom týchto dvoch kritérií? pretože pokiaľ komisia zníži štrukturálne fondy, tak v podstate toto nepomôže vášmu deficitu, ani o cent. Pretože pokiaľ chcete odstrániť deficit, tak musíte ušetriť niekde inde, nie e, v súvislosti so štrukturálnymi fondami. Takže je to taká šokúca otázka, tak prosím o odpoveď. Ďakujem. Ďakujem, dochádza nám čas. Takže len veľmi rýchlo, kto sa chce k tomu krátko vyjadriť. Moja krátka odpoveď na toto je taká, že samozrejme nemôžem povedať, kto s tým súhlasil a kto nie. A máme tu teraz takúto situáciu, už je to tak. A to, že sa vrátime do minu- keď sa vrátime do minulosti, tak to nepomôže ničomu, o čom sa teraz snažíme rokovať a diskutovať, nenapomôže to súčasnej situácii. Vy ste hovorili o tom, že 16 krajín má nadmerný rozpočtový deficit. Toto je naozaj obrovský problém a vy hovoríte, že tá makroekonomická kondicionalita ide proti príjemcom. No možno k tomu povie niečo viac kolega. Dve veci. Nie je to téma, v ktorej sa najlepšie vyznám, to uznávam, takže len krátko. Buď uplatňovanie tohto bude musieť byť teraz objasnené prostredníctvom delegovaného aktu, takže vrátanie účasti Európskeho parlamentu, takže dúfam, že tam prebehnú ďalšie diskusie. Ešte moje, moje dlhodobé osobné presvedčenie. Myslím si, že neplnenie princípu rovnakého zaobchádzania by bolo to, pokiaľ prepojíme e, ten deficit len s jednou oblasťou politiky. Toto je naozaj extrémne dôležité v členských štátoch. A sú to veci na rôznych úrovniach, takže toto len moja osobná pripomienka. Dobre, takže teraz by som uzavrel výzmenu, výmenu názorov s ministrom a s pánom štátnym tajomníkom. Chcem vám obom poďakovať za zaujímavé príspevky diskusie. Ďakujem. So, dear colleagues, we move to the next point. Dobre, milí kolegovia, prechádzame k bodu 19 nášho programu. Máme tu skúsenosti stredoeurópskej a východoeurópskych krajín s vykonávaním politiky súdržnosti, poučenia a výhľady, vyhliadky do budúcnosti. Poprvé by som chcela dať slovo prvému expertovi, je to pán John Bachelor, ktorý bude hovoriť o skúsenostiach strednej a východnej Európe pri implementácii koheznej politike. Máte slovo, pán profesor. Prosím, ešte vám chcem pripomenúť, že keďže máme málo času, prosím, stačí sa byť stručný a presný, dodržte pridelený čas. Ďakujem pekne, pán predseda, prajem vám, dámy a páni, pekné popoludne. Ja som z Európskeho výskumného centra pre koheznú politiku v Glasgowe a chcel som vám poskytnúť taký prehľad implementácie kohezné politiky v východnej a strednej Európe. Takže, chcel by som vám pripomenúť, koľko peňazí bolo pridelených, čo sa s nimi urobilo. A potom sa sústredovať na tie zaujímavejšie otázky, ako tých 12 európskych členských štát tzv. nových si viedlo v súvislosti s finančným manažmentom implementácií týchto programov, čo sme sa tam naučili pri implementácii tejto politiky. A v tejto súvislosti si myslím, že bolo užitočné tu mať dvoch pánov ministrov, pretože nám poskytli jasné príklady niektorých eh, bodov, o ktoré spomeniem aj ja. Takže poprvé len taký prehľad pridelených fondov. Sú to e, priemerné ročné záväzky. Máme tu e, v zelenom 2014 e, až 2004-2006 a potom v modrom tu máme súčasné obdobie. A je zaujímavé to, čo to povedali pani ministri za Českú republiku a Polsko ohľadom toho, ako, sa, ako to vyzerá v Strednej Európe. Takže skutočne tá úspešnosť čerpania fondov má potom dopad na úspešnosť hospodárstiev v tomto regióne. Po druhé, nie je to až tak jasné z tohto grafu, ale tuto vidíte dôležitosť financovania v jednotlivých členských štátoch. Máme tam percento HDP na tej ľavej osi a potom na tej horizontálnej osy tam máte eurá per capita. Vidíte, že sú tady tam naozaj veľké odchýlky v súvislosti s hospodárskou dôležitosťou pridelených fondov pre jednotlivé krajiny. Toto nemá priamu súvislosť e, potom s úrovňou prosperity. A čo sa týka teda môjho úvodu, tak Ďalej tu vidíte čiarky, ktoré ukazujú rôzne tematické oblasti, kde boli pridelené fondy. Vidíte, že veľká miera financovania smeruje do tých do tej zelenej oblasti, to sú atraktívne miesta, infraštruktúra, cesty, železnica, širokopásmový internet, doprava, kultúra, podnikanie, školenia a tak ďalej. Ďalej, čo, čo sa týka výkonu, keď sa pozrieme na obdobie 2004 až 2006, Vidíme tam, že stredoeurópske, východoeurópske krajiny mali naozaj dobré výsledky v porovnaní s priemerom EU25. A vidíme tu, že z historického hľadiska v, tom, v, tej prvej, v tej prvej časti, keď e, krajiny začnú dostávať európske fondy, tak čelia mnohým výzvam. Ale čo sa týka absorpcie a oddelenia, e, odpojenia fondov a potom oprav, takže tam si členské štáty viedli dosť dobré v porovnaní s priemerom EU25. Ďalej, 2007 až 2013 tam už to vyzeralo ináč, bolo tam oveľa väčšia miera financovania, boli tam obťažnejšie podmienky. Hovorili sme o absorpcii už niekoľkokrát v rámci tejto diskusie. Tieto čísla sú zo začiatku leta, takže nie sú až také aktuálne, ale hlavná vec, ktorú som vám tu chcel ukázať, sú obrovské rozdiely v absorpcii medzi tými krajinami Strednej východnej Európy. Predovšetkým, keď sa pozriete na to tempo v priebehu posledného roku, tak tam uvidíte naozaj obrovské rozdiely medzi tým nárastom v absorpcii. Takže niektoré krajiny, ktoré najprv ktoré maj, majú malú mieru absorpcie, tak zaznamenali aj e, najpomalšie zlepšenie. Otázka je tá, čo sa robí s týmito investíciami. Táto presvitka je zaujímavá, pretože sa zakladá na číslach z e, hodnotiaceho oddelenia DG Regio, ktorí sa snažili vypátrať systematicky, aké sú výsledky štruktúrál, vplyvu štrukturálnych fondov v tejto oblasti. Takže tu máme nové pracovné miesta, ktoré boli vytvorené prostredníctvom RDF a kohezného fondu. Máme tu mnoho zaujímavých bodov. Keď sa pozriete na to číslo 9 tisíc pracovných miest v Českej republike, o tom hovoril pán štátny tajomník Daniel Brown, a potom tu máme tých 110 tisíc pracovných miest, to je naozaj obrovský rozdiel, takže tieto čísla sa stiahnu na obdobie 2007 až 2011. A týka sa to ľudí zamestnaných v jednotlivých členských štátoch. V podstate problém, ktorý máme, s týmito údajmi je taký, že je tu obrovská variabilita v kvalite monitorovacích systémov a v kvalite potom tých výsledných údajov, ktoré e, z tohto systému na konci vypadnú. Takže DG Regio boli dosť diplomatickí v tom zhrnutí problémov kvality údajov a potom tam boli problémy pri hodnotení teda toho, čo vlastne sa dosahuje prostredstvom financovania. Ďalej máme mnoho údajov vo vzťahu nielen k pracovným miestam, ale aj k iným aspektom. Možno niektoré tie aspekty sú lepšie merateľné, takže tu máte taký výber tých jednotlivých aspektov. Na tuto vidíte tie čísla, ktoré sú výsledkom tej hodnotiacej siete pre toto obdobie. Ďalej, nie je dôležité sa len pozrieť na čísla v súvislosti s výsledkami, ale aj na dôsledky, e, ktoré má toto financovanie na e, budovanie kapacít, podporu inštitúcií. Tu je dôležité strategické plánovanie, partnerstvo, monitorovanie, hodnotenie, rozpočtovanie Toto teda je dôležité, akým spôsobom sa v priebehu toho obdobia strategicky plánuje a riadi. Ďalej tu máme management financovania. Predovšetkým tu vidíte pár názorov hľadom toho, prečo je taká variabilita v implementácii naprieč tzv. novými členskými štátmi. Ehm, Veľká časť toho pramení z toho obrovského pokroku, ktorý bol zaznamenaný na základe e, reformy verejnej e, administratívy, modernizácie. Máme tu nové administratívne systémy. O tom, toto nadväzuje na to, čo povedal pán minister Kubiak, že bol zaznamenaný pokrok e, v administratívnych reformách. Sú tu naďalej štruktúrálne rozdie, e, štruktúrálne nedostatky v manažmente. A toto už poznáme z, 15, z EU 15, že efektívne riadenie európskych programov trvalo určitú dobu, stále sú tu hlboko zakoranené problémy v rámci e, programov aj v EU15. V určitých východoeurópskych krajinách vidíme problémy so smerovaním tých programov alebo s manažmentom programov. Často to bolo videné ako zdroj peňazí, miesto e, zdroj príležitostí. Často sa to odhrávalo na báze, kto prvý príde, tam prvý berie. A hodnotenie nebolo príliš dôkladné v mnohých členských štátoch. O tomto už hovorili naši dvaja ministri, bol zaznamenaný pokrok od roku 2004. Programy sú čoraz sofistikovanejšie navrhnuté, je tam lepšia partnerská spolupráca, zahrňujú sa do toho aj miestne regionálne orgány, Taktiež e, sa investuje do vytvárania projektov, tak aby to boli kvalitné projekty. A taktiež sú lepšie kritéria na výber jednotlivých projektov a venuje sa väčšia pozornosť hodnoteniu, monitorovaniu a tak ďalej. Ale ešte tá situácia je dosť neuspokojivá v porovnaní s tým, o čo sa snažíme, takže je treba zdôrazniť, že tieto problémy sa nesťahujú len na stredoeurópske, východoeurópske krajiny, ale sa týkajú aj iných e, štátov EU28. Je tam organizačná nestabilita, o tom hovoril pán Bostináru, je tam nedostatok previazania medzi EÚ a vnútroštátnymi systémami, je tam nedostatok dôvery medzi jednotlivými oddeleniami, tým pádom dochádza k e, mnohonásobným kontrolám. A sú tam často oddialenia e, rôznych krokov. A potom je tam taktiež politizácia rozhodnutí v súvislosti s pridelením zdrojov, že nejaký projekt je napríklad vyberený preto, ako má politickú hodnotu a nie preto, aký bude mať praktický hospodársky dopad. Ako už povedalo niekoľko rečníkov, nesmieme prehliadať hospodárskú krízu a dôsledky tejto krízy na financovanie. Takže aby som to zhrnul. Je tu mnoho vecí, ktoré sme sa naučili, ktoré sú dôležité pre manažment, pre implementáciu projektov v ďalšom období. Myslím si, že veľkou výzvou je, ako riadiť účinne tieto programy, aby sme plnili naše politické ciele, aby sme nesledovali len jednoducho absorpciu. A toto je jadrom toho, o čo sa snaží nový regulačný balíček. Máme tu nový výkonnostný rámec, chceme zaručiť lepší, lepšie dosahovanie cieľov. Takže máme tu investície, inštitucionálne kapacity, to je dôležité. Je treba mať kvalitné ľudské zdroje, moderné systémy a postupy. A taktiež je dôležité uznať, že kvalita verejnej správy taktiež má veľký dopad na e, výsledky tejto politiky. O tom hovoril e, pán Daniel Brown, že tí, ktorí merajú tieto výsledky. Takže je tu, treba, je tu treba zaručiť aj kvalitu celkovej verejnej správy. Čo sa týka podnikania, tak tam taktiež e, môžeme dosiahnuť e, naozaj významné zlepšenie. Myslím si, že tam môžeme veľa zmeniť a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu zaujímavú prezentáciu. A teraz by som vyzval ďalšieho rečníka, pána Laurenciu Gabriel Friptu, ktorý bude hovoriť o e, rastových po- polových politikách v Rumunsku, o integrovanom urbánnom rozvoji. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť len stručne ohľadom skúsenosti aj z Rumunska na základe tejto e, politiky a moja prezentácia treba čo najkračšie, ako som povedal. Budem sa zaberať hlavnými tromi témami. Budem hovoriť o pozitívnych a negatívnych bodoch tejto politiky, potom o poučeniach a potom z toho vyvodím závery. V podstate Rumunsko sa skladá z 8 rozvojových regiónov, kde nie sú žiadne administratívne kapacity. E, v súčasnosti táto politika bola zavedená v roku 2008. Sú tu niekoľké kategórie urbánnych centier. Máme tu 7 rastových polov, je to jeden pre každý región s výnimkou Bukurešti a 13 rozvojových e, centier regionálneho e, významu. Takže regionálny operačný program pridelil e, špeciálne financovanie. Rehabilitovali sme urbané infraštruktúry, vrátanie služieb, sociálnych služieb a taktiež pod, vyvíjame alebo podporujeme obchodné štruktúry a podnikateľov. Máme, mali sme špecifický fond vo výške asi 13,5 objemu celého programu. Máme špeciálne centra, ktoré obdržiavali asi 6 a e, celková hodnota programu bola asi 37 miliardy eur pozitívne rysy tejto našej politiky v Rumunsku. Zakladalo sa to na jasnej identifikácii siedmých rastových pólov, tam, kde boli tie najväčšie populačno-hospodárske centra s výnimkou Bukurešti. Mestá sú naozaj obrovskými významnými motormi pre hospodársky rast krajiny. Po druhé, bolo teda vybrané jedno takéto centrum na región, aby sme podporili dlhodobý vyvážený rozvoj, pričom by sme rešpektovali hospodárske princípy, tak aby to malo prístup pre celú tú aglomeráciu. A po tretie, toto operačné financovanie sa sústredovalo na mesta, ktoré tvoria potom metropolitné oblasti. Pripravovali sa tam integrované rozvojové plány, tak aby to malo naozaj e, čo najväčší dopad na tieto oblasti. E, je tu pár potom nedostatkov tejto politiky. Napríklad nie je tu dostatočné pochopenie toho, akým spôsobom môžu tieto rastové e, centra prispieť k všeobecnému rozvoju Rumunska. V podstate vždy sú tam tie regionálne e, hranice, napriek tomu, že niekedy sú tam určité cez hraničné e, medziregionálne synergie. V podstate vždy tam máme taký 30-kilometrový nárazník, nárazníkovú oblasť, od e, toho konkrétneho centra. Veľké metropolitné oblasti prinášajú potom lepšiu príležitosť pre investície. Čo sa týka tých metropolitných oblastí, tak v praxi to viedlo k vytvoreniu asociácií, ktoré ale nezahrňali všetky e, oblasti, ktoré by tam podľa nás mali spadať. O čom sme sa, čo, čo sme sa naučili? Hospodárske princípy, to, že niekde máme väčší hospodársky rast, tak to znamená, že e, ten prínosy sa dajú potom ďalej redistribuovať. V praxi naše budúce politiky môžu byť podporené tým, čo sme sa naučili. Musíme zaručiť jasný vplyv, jasný dopad Musíme zlepšiť systém zasahovania v prípade každého tohoto centra. E, mnoho otáznikov vznikne predovšetkým na základe nárazníkovej oblasti, ktorá je 30 kilometrov Takže skutočne integrované programy. Čiže boli by to ideálne integrované plány rozvoja, komplexný plán financovaný z rôznych operačných programov, aby tu boli aj iné zdroje vrátane národného rozpočtu. Tieto programy by mali byť prínosné pre väčšie metropolitné oblasti a mali by sa tu multiplikovať synergické účinky a treba tie investície využiť na financovanie integrovaných mechanizmov. K dizajnu, monitorovaniu a mechanizmom hodnotenia kritické, teda je rozhodujúce nájsť riadne indikátory, ale aj na monitorovanie výkonu tejto politiky. Tieto indikátory by sa mali ľahko zbierať a interpretovať Takisto treba mať riadnu stratégiu týchto rastových polov. Treba tu mať všetky štruktúry zabezpečené a využi- mobilizovať aj lokálne komunity. Treba viac pozornosti príklad budovaniu kapacít a tvorbe právneho prostredia pre takéto inštitúcie. A napokon zabezpečiť lepšiu koreláciu politiky v regiónoch, kde sa to alokuje. Politika rastových pôlov by sa mala snažiť o koreláciu a budovanie rozvojových politík tak ako priemyselná politika, podpora súkromného sektoru, klasterov a konkurencieschopnosti. Toto môže doplňať politiku rastových polov a napomáhať podnikateľskému prostrediu v týchto rastových poloch. Závery. Pokračovanie politiky rastových polov vychádzajú do stratégie 2020. Je tu záväzok k tomu, aby raz bol e, inteligentný, udržateľný a inkluzívny a tieto tri piliere sa musia implementovať e, prostredstvom vlajkových iniciatív a máme tu pripomienky k tomu, ako môžu rastové povaly prispieť k naplneniu tejto iniciatívy. Žiadna z iniciatív nezdôrazňuje konkrétny teritoriálny prístup Napríklad v Rumunsku tie rastové poly e, sú e, domovom, kde sú najperspektívnejšie vzdelávacie inštitúcie. A máme to v 7 veľkých mestách o rátanie hlavného mesta. Investície do rastovej politiky pomáhajú teda týmto cieľom rastu, a agende pre nové zručnosti a pracovné miesta. Stratégia EU 2020 a energetická efektívnosť sú prepojené s týmito výzvami a súvisí to aj so zvýšenou spotrebou energie. Je tu potreba zvýšiť efektívnosť systému dopravu s mimoriadnou pozornosťou e, venovanou čistejšej mobility a mestským transportným systémom Občania v mestských oblastiach spotrebujú až 80 energie. Z tohto pohľadu politika rastových polov je dobre zosúladená so, so iniciatívou Európa 2020 a v neposlednom rade rastové póly môžu byť centrom, kde sa realizujú tieto iniciatívy je tu veľká ekonomická masa a súkromné podniky najlepšie dokážu využiť externality e, súvisiace s aglomeráciami. Toto môže byť stimulom novému priemyselnému vývoju a e, tvorbe pracovných príležitostí. Európska komisia to zvýraznila tak balíku na roky 2007 až 2013, ako aj v novom balíku. Politika, kohez, kohezná politika kladie dôraz na mestský rozvoj a na integrované investície za týmto účelom. Integrovaný územný prístup by sa nemal vnímať ako nástroj na priťahovanie EU fondov, ale ako nástroj na využitie pakového efektu synergií. Ak sa to vníma iba ako nástroj na priťahnutie EU fondov, tak udržateľnosť a efektívnosť realizovaných investícií môže byť ohrozená. Napríklad e, systém dopravy v metropole môže pritiahnuť fondy EÚ a keď už tie fondy nie sú k dispozícii, tak to môže celé za, e, zastaviť. A teda tieto im by mali slúžiť eh, všeobecnejším cieľom, rôznym územiam a nemalo by sa to byť len na priťahovanie EU fondov. Ďakujem. Eh, like to... Ďakujem pekne. Pani Aida Usola, nech sa páči, máte slovo. Uh, Dobré odpoludne, dámy a páni, moje meno je Alda Ozola, som z Lotyšska a prezentujem eh, mimovládku eh, z Lotyšska, eh, ktorá sa zaberá otázkami životného prostredia a takisto C-Bank, to je e, mimovládna organizácia, ktorá je činná v krajinách Srednej Východnej Európy. Teda budem vychádzať nielen z vlastných skúseností z Lotyšska, ale môžem e, priblížiť aj skúsenosti iných krajín Strednej a Východnej Európy. Samozrejme, e, môj príspevok a moje pozorovanie vychádzajú skôr z pohľadu občianskej spoločnosti a zároveň sme presvedčení, že Máme, e, teda som presvedčená, že mám skúsenosti, podielala som sa na monitorovaní EU fondov od roku 2004. E, máme teda aj určité pripomienky alebo e, určité ponaučenia, ktoré sme z toho vyvodili, niečo, čo by sme mohli navrhnúť, odporučiť pre budúce programovanie fondov EU. Takže chcela by som sa s vami podeliť o graf, ktorý vypracovala Európska komisia Chcem vyzvinúť význam európskeho financovania v krajinách Strednej východnej Európy, takže to sú krajiny na ľavej strane. Čiže v zásade to je ten podiel fondov EÚ na celkových verejných investíciách. Vidíme teda, že v krajinách Strednej východnej Európy ten podiel je asi 50% a v niektorých krajinách je to podstatne vyššie, napríklad v Maďarsku a aj v ďalších krajinách. Takže preto Tiež zvažujeme, že je potrebné kofinancovanie a takisto máme záujem o to, aby sa tie peniaze vynaložili čo najefektívnejšie. Takže, aby som sa dostala k nejakým tým ponaučeniam, ktoré sme vyvodili z toho, ako mimovládne organizácie toto celé vnímajú, e, nebudem opakovať tie veci, ktoré tu už zazneli, ale samozrejme e, krajiny sa učia zo svojich chýb. Bolo tu množstvo neumyselných chýb, keď e, obce chceli byť možno trošku flexibilnejšie, chceli sa prispôsobiť skutočným potrebám. No a potom takéto výdavky boli označené za neoprávnené výdavky. Takisto sme videli určité riziko korupcie. No a vo všetkých týchto situáciách e, to všetko e, vlastne ide na úkor daňových poplatníkov, pretože e, keď sa tie výťavky označia za neoprávnené, tak to musia obce hradiť vlastne z prostriedkov daňových poplatníkov. Takisto sme videli určité kritické projekty, napríklad boli vybudované väčšie športoviská, v odľahlých oblastiach. Takže to sú projekty, ktoré nie sú skutočne schodné a e, obce sa o ne uchádzali jednoducho preto, že boli k dispozícii projekty. Takže vidíme tu určitý nedostatok strategického prístupu a dúfame, že sa môžeme z týchto chyb ponaučiť a vyhnúť sa im v budúcnosti. Takisto si myslíme, že v niektorých situáciách význam koheznej politiky a jej prístup príspevok by mal byť lepšie odkomunikovaný, lepšie vysvetlený. Napríklad často environmentálne investície eh, tam ten, to prepojenie medzi zlepšením kvality života nie je eh, bezprostredne prepojené na tú koheznú politiku a nie je vysvetlené, ako to prispieva k ekonomickému rastu a sociálnej súdržnosti. Takisto e, sme videli, že niekedy tu chýba synergia a že programy by sa dali lepšie koordinovať. No a samozrejme aj niekoľko príkladov. V obciach vidíme e, napríklad nové asfaltky a o mesiac neskôr je tam nový projekt financovaný EÚ. E, v ktorom teda kladú e, vodovodné potrobie. No čiže chýba tu koordinácia medzi ministerstvami, inštitúciami a to, tomuto sa takisto treba vyhnúť. Pretože naozaj to nie je efektívne alebo prínosné. Videli sme tiež určitý pozitívny vývoj a možno aj určité vyhraté bitky. Uvediem príklad z Lotyšska, myslím, že to je dosť pozitívne, e, čo sa týka energetickej efektívnosti v e, bytovkách. Tento program nebol naozaj populárny na svojom začiatku v roku 2009, ale potom vláda a ministerstvo hospodárstva to zobrali veľmi vážne, začali veľkú komunikačnú kampaň, kde teda vysvetľujú, eh, o čo ide, možno sa trošku uvoľnili niektoré pravidlá a zjednodušili byrokratické postupy a program mm, sa stal veľmi populárnym a pomohol vyriešiť dopad veľmi tvrdej eh, ekonomickej krízy a síce tak, že Eh, tvorí, prispieva k tvorbe pracovných miest, eh, pomáha životnému prostrediu a viem, že podobné skúsenosti boli zaznamenané aj v iných krajinách. Takže toto bolo celkom pozitívne. A teda chcem tým povedať, že ak program e, na začiatku nie je úplne populárny, treba napriek tomu vynaložiť úsilie, aby e, sa jeho popularita zvyšila, alebo aby sa e, teda jeho realizovateľnosť posilnila. A chcela by som sa tiež vyjadriť k malým projektom. Samozrejme, často je pre politikov jednoduchšie propagovať veľ, väčšie projekty, tie sú viditeľnejšie, tak e, zrejmejšie a ich prínos ľahšie preukážete voličom, čo ste pre nich urobili. Ale aj tie malé projekty fungujú a prispievajú k sociálnej súdržnosti a jeden z takých príkladov je vlastne prístup e, v zmysle líder, Čiže môže sa tu určitým strategickým spôsobom plánovať e, miestne hospodársky e, vývoj. No a nebudem teda opakovať e, rizika veľkých projektov. sme to počuli dnes v diskusii, že je tu riziko korupcie a obyčajne to súvisí s veľkými projektmi, A teda potom je tá otázka, ako včas využiť prosedky. Aké sú teda vyhliadky a priority, ktoré chceme mať v rokoch 2014 až 2020? A v zásade sú tu tri takéto prístupy, ktoré by sme chceli tu vidieť. Takže v prvom rade partnerstvo. Ako tu povedali kolegovia, partnerstvo je dôležité. Zlepšuje sa to, dosiahol sa to v niektorých krajinách pokrok, niekde lepší než inde, no ale myslíme si, že partnerstvom mám na mysli teda miestne orgány, mimovládne organizácie. Hm, takže dajú sa vypracovať lepšie programy, je možný vyváženejší prístup Treba sa vyhnúť rizikám už vo fáze programovania. No a potom to prispeje k takému e, postupu viac orientovanému na výsledky. Partnerstvo je dôležité nielen pri programovaní, ale aj pri implementácii. Takže si myslíme, že mimovládne organizácie, ako aj miestne orgány a ďalší partnery by mali byť riadne zastúpení v tých monitorovacích štruktúrach, no, výboroch ak tam budú zastúpené, ak sa do toho budú zapájať, eh, budú mať k tomu mm, lepší vzťah, viac k tomu prispejú. Ďalšia vec je, že by sme chceli vidieť viac takýchto integrovaných prístupov a ja už som spomínala takéto eh, líderské prístupy a nové programové obdobie si vyžaduje vlastne rozvoj vedený e, takouto komunikou. Žiaľ, len málo krajín sa preto aktívne rozhodlo, okrem, agrikul- e, okrem polnohospodárských fondov. Slovensko je jeden z dobrých príkladov, ktoré e, využíva tento prístup, ale naozaj si myslíme, že to je dobrý spôsob, ako zohľadniť lepšie lokálne potreby, aby teda lokálne um, orgány mali väčšiu právomoc. A oni najlepšie vidia, čo je potrebné, čo sa musí zlepšiť, ako to skoordinovať aj v čase, aby sme sa vyhli takým situáciám, že jeden kladie asfalt a druhý ho rozkopá. Takže to je dobrý spôsob. Orientácia na výsledky Eh, bolo to tu tiež dnes zdôraznené, že je to dôležitou mm, vlastnosťou nového mm, programovacieho obdobia. Keď sa pozrieme na návrhy tých programovacích dokumentov, a ja som sa dosť podelala na ich návrhu, zatiaľ to tam nejak nevnímame, možno sa to ešte vyvstane z, do, z diskusie s Európskou komisiou, pravdepodobne ešte príliš skoro vyjadriť sa, ale zatiaľ to takto nevidíme v tej miere, v aké by to tam malo byť. No potom posilnenie horizontálnych princípov, medzi nimi environmentálna udržateľnosť, to by sa malo riadne integrovať. No a napokon sme presvedčení, že kohezná politika by mala byť koherentná a nie v konflikte s inými politikami EÚ, ako je politika klimatická alebo environmentálna. Takisto EU eh, e 2020, eh, tam je veľká environment, veľký environmentálny aspekt a to, čo sa vynakladá na koheznú politiku, by nemalo byť v rozpore s týmto, čiže mm, tá klimatická politika by mala byť riadne zohľadnená. Sú tam určité opatrenia, ale niekedy tam možno chýbajú určité zábezpeky pre životné prostredie. Takže environmentálne NGOčky to veľmi pozorne sledujú a dúfame, že členské štáty príjmu správne rozhodnutia. No a niekedy sme videli, že je tam to správne znenie, sú tam tie správne kľúčové slova, používajú sa správne pojmy, ale bohužiaľ tieto kľúčové slova sú len akýmsi krytím a uh, pes je zakopaný v podrobnostiach, takže nie všetky tie energetické projekty sú prínosom pre životné prostredie. A takisto nevždy to prispôsobenie uh, Eh, klimatickým zmenám je to, eh, za čo sa to deklaruje. Takže toto sledujú mimovládky v oblasti eh, životného prostredia a teda upozorňujú na to. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem a teraz pán Jacek Valendovský zo skupiny Technopolis. Uh, Chairman, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem celému výboru vážení poslanci, dámy a páni. Chcel by som sa sústrediť na inovácie a skúsenosti z štrukturálnymi fondmi e, v súvislosti s inováciami a podporou výskumu. Chcel by som sa zamerať e, v úvode na konkrétnych niekoľko bodov. E, najskôr by som položil veľmi dôležitú otázku, ktorú sa snažíme všetci pochopiť, a síce aký je dopad inovácií, politiky inovácií v súvislosti s štruktúrnymi fondmi. Nie sú to vizitky vyplývajúce z jednej jedinej štúdie. Ja som koordinátorom iniciatívy e DG pre podnikanie. My um, monitorujeme politiky inovácií v viac ako 200 regiónoch. Um, mám skúsenosti uh, z priebehu 13 rokov. Ja som pôvodne Poliak a slovala som už e, rôzne sa v rôznych ľudských štátoch. A čo sa týka politických rozhodnutí, ktoré e, sa prijímajú, vidíme, že na strane ponuky sa to zameriava na podporu infraštruktúry, či sú to technické vybavenia, laboratórie, ale aj samotné výskumné projekty sa financujú. Čo sa týka podpory firiem, tu vidíme, že ehm, sa to zameriava skôr na individuálnych príjemcov, na individuálne podnikateľské subjekty v porovnaní s rozvinutejšími ekonomikami. Tam sú opatrenia komplikovanejšie, eh, eh, sú súčasťou takýchto štruktúr viaceré firmy z pravidla. Keď eh, sa pozrieme na aktuálny trend imitácie klastrových e, politik v stredných, e, stredoeurópskej a východoeurópskej krajinách, ale v iných regiónoch EÚ je prekvapujúce, keď sa pozrieme podrobnejšie na tieto podporné nástroje, že sa pozornosť nevenuje až tak zlepšovaniu riadenia, ale zvyšovanie využívanie ľudského kapitálu s cieľom inovácií, napríklad e, čo sa týka zvyšovanie inovácií na trhu alebo aj zvyšovanie inovatívnosti malých a stredných podnikov. E, doposiaľ sa nedá označiť tento proces za e, efektívny, ešte stále je e, veľa čo naprávať na úrovni regiónov. Je celý rad prekážok vo fáze implementácie. Nie je to len spôsobené pravidlami EÚ, niektoré súvisia s národnou interpretáciou legislatívy E, sú to spravidla zkomplikované otázky a vyplývajú z rôznych otázok politického rozhodovania, napríklad e, fondy garancie pôžičiek, taktiež rôzne formy záruk. Čo sa týka hodnotenia a výsledkov, e, toto tiež nie ani zďaleka ideálne. Ďalej, pokiaľ ide o regióny, ktoré sú v procese hľadania novej rovnováhy, je to predovšetkým snaha zrovnovážniť to s to centrálnou úrovňou a hľadanie spôsobu e, čo najlepšieho, najefektívnejšieho rozdelenia právomoci a povinnosti hľadiska inovácií. A toto je ešte stále predmetom e, rokovaní v niektorých členských štátoch. Pokiaľ ide o tematickú koncentráciu, špecializáciu a tak ďalej v súvislosti s inováciami. Keď sa pozeráme na skúsenosti Sredu a východu európskych krajín, vidíme, že tento proces začal a vychádza sa skôr z metód tradičného charakteru. Rozhodne teda je čo lepš- zlepšovať v tejto oblasti inteligentnej špecializácie. Teraz, keď sa pozrieme na to ako inovácie, a politika inovácií môže zmeniť e, systémy e, regionálneho delenia v regiónoch EÚ. Vychádzame tu z e, správy, kde sú hodnotiace tabulky za rok 2012. Na pravej strane vidíme monitor regionálnych inovácií. Je to projekt Európskej komisie pokrývajúc ako 200 regiónov. Náš tým sa snaží pochopiť e, jednak stranu ukazovateľov a taktiež hodnotenie politických rozhodnutí, s ktorými pracujeme. Konkrétne pracujeme s viac ako 100 regionálnymi korešpondentmi v členských štátoch. Keď sa pozeráme na, na konkrétne ukazovatele, e, čo sa týka výdavkov na výskum a vývoj, v EU15 vidíme nárast a aj v EU12. Isté, že tie krivky sú dosť výrazne odlišné. Vidíme, že v EU15 je e, tá suma na úrovni 160 miliard, a pričom v EU12 je to dosť výrazne nižšie. Je zaujímavé, že keď sa pozeráme na vzory, vidíme ten nárast, pričom výdavky v podnikoch od roku 1995 e, sa zvyšujú. Na pravej strane v EU12 vidíme, že to predstavuje viac ako 45%, takmer 50% podnikov, e, ktoré investujú do výskumu a vývoja. A nemení sa to. A keby sme sa na to pozreli podrobnejšie, viem, že na to teraz nemáme čas, ale keby sme sa pozreli podrobnejšie, Eh, štrukturovanejšie na dlhodobé ukazovatele. Zaznamenali by sme, že nedochádza k žiadnym významným zmenám v krajinách stredovýchodov veľkej časti EÚ, čo sa týka investícií firiem do výskumu a vývoja. Toto sú teda výsledky. Eh, čo sa týka efektívnosti politických eh, rozhodnutí, tie posledné dve priority, ktoré sú tu zdôraznené, je tu dopad a potom je tu pozitívny tak dôkazy a pozitívne dopady. E, vychádzame tu e, z viac ako tisíca prípadov. E, a prvý ukazovateľ ukazuje, že sa nedá zatiaľ ešte posúdiť konkrétny výsledok, pretože je to štádium ešte príliš skoré. Dá sa preto uzavrieť, že čo sa týka efektívnosti, ešte stále nemáme dostatočné poznatky o tom, čo naozaj fungovalo a čo nie. A v všeobecnosti um, sa to nehodnotí príliš pozitívne. Chcel by som uh, vám teraz predniesť eh, tento graf, eh, kde sa snažíme porovnať regionálne štatistické údaje s efektívnosťou politiky inovácií. Tento graf sa snaží znázorniť že kvalita implementácia sa hodnotí pozitívnejšie v tých hlavných vedúcich regiónoch a postupne sa to znižuje podľa typológie eh, regiónov. Vidíme teda eh, nižšiu mieru pozitívneho hodnotenia eh, v tých e, následných regiónoch, ktoré nasledujú po tých vedúcich a potom postupne sa to takto rádovo znižuje. E, z tejto prezentácie by som bol rád, keby ste si odnesli štyri hlavné posolstva. Po prvé, ukončenie toho rozdielu v oblasti inovácií medzi regiónmi EÚ je naďalej veľkou výzvou do budúcna, najmä pokiaľ ide o dlhodobé e, ukazovatele. Je to komplikovanejšie, ako sa ukazovalo, aj keď sme zaznamenali istý um, narast k zlepšeniu. Uh, Eh, ďalej efektívne. Politické rozhodnutia naozaj môžu priniesť významnú zmenu. Eh, videli sme to taktiež na porovnaní štatistických údajov, čo sa týka inovácií na úrovni eh, jednotlivých regiónov. Konkrétne sme pokryli 200 regiónov v tejto štúdii. Nejde to teda o to, že tieto politické rozhodnutia by nemali žiadny dopad. Isté, že nedá sa to priamo vyčísliť, ale rozhodne je to veľmi dôležitý faktor v podpore inovácií rozhodne to nikde nezanikne. Buď budú mať pozitívny, neutrálny alebo negatívny dopad. A vidíme, že vo väčšine regiónov majú skôr pozitívny dopad. najmä na tej výslovne regionálnej úrovni. Ďalej, e, po tretie, aktívnejší prístup e, na úrovni riadenia je to téma, ktorá je dosť rozsiahla, súvisí to s výberovými kritériami, taktiež s výbormi, eh, ktoré hodnotia a vyhodnocujú buď eh, subjekt alebo organizácie, ktoré naozaj dokážu riadiť inovačné projekty čo najefektívnejšie. A posledný štvrtý bod eh, hovorí o tom, že je tu priestor pre také hodnotenie, ktoré bude vychádzať o mnoho viac z konkrétnych e, dôkazov, e, aby sme dokázali efektívnejšie vyhodnotiť celý tento proces. E, ďakujem pekne. Ak vás zaujíma niečo viac k tejto téme, môžete sa pozrieť na našu internetovú stránku. Ďakujem pekne. Mám prvého rečníka na zozname pána Kirilova. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som položiť otázku ktorá nie je celkom jednoduchá. Neodpovedá sa na ňu ľahko. Dá sa o nej však diskutovať. Chcel by som adresovať e, aj pani Ozla, aj profesorovi Bachlerovi. Isté, že sú rôzne administratívne štruktúry v našich e, členských štátoch a existujú rôzne prístupy ústredný, decentralizovaný. Sú rôzne metódy postupu. Niekedy je však problém eh, v koordinácii, ako to tu už zaznelo napokon. Možno v prípade tých eh, menších krajín ten eh, unitárny prístup je efektívnejší. Ja som to zaznamenala v Estonsku napríklad, tam je iba jedna jediná agentúra, ktorá to všetko obhospodaruje. Isté, že v prípade veľkej krajiny eh, by to nebolo až také jednoduché, ale chcel by som sa vás opýtať, či máte nejaké konkrétne príklady z vašich krajín, z regiónu Strednej a Východnej Európy, spomedzi nových členských štátov, ktoré by to ukazovali výhody a nevýhody oboch takýchto modelov. Ďakujeme, Evgenii. Ešte stále máme šiestich rečníkov na zozname a naozaj nemáme veľa času. Chcela by som vás preto poprosiť, aby ste hovorili vecne a stručne. Pán Boštinaru, ďakujem pani predsednička a chcem sa náskôr poďakovať pánovi profesorovi Bachlerovi, pretože všetko, čo ste si spomenuli, je plne v súlade s tým, čo som povedal ja o tom rumunskom prípade. Žiaľ. Teraz eh, dve poznámky tomu rumunskému e, rečníkovi, k pánovi e, Friptovi. Isté, že potom, čo ste predniesli váš e, prejav, sa jasne ukazuje, že mesto je najlepším miestom, kde sa aplikuje prístup viacerých fondov. Ako Rumunsko vychádza zo svojej skúsenosti, sa teraz môže pripraviť do budúcna, ako pripravuje budúcu implementáciu politiky súdržnosti, aby zohľadnil aj prístup integrovaný, aj prístup e, e, viacerých fondov. Ďalej po druhé. Ako riadite tieto viacfondové projekty vzhľadom na to, že s aktuálnou infraštruktúrou Rumunsko e, bude sa musieť potýkať s problémami. Teda čo urobiť a kedy to urobiť, aby sa vôbec mohlo začať, e, možno nie 1. januára 2014, ale vtedy, keď sa to bude dať, aby bola implementácia v každom prípade úspešná. A ešte e, posledná vec e, k tým rozhodným pólom. Ja to poznám, ale to, čo je za tým, nie je až také pozitívne. Proces príjmania rozhodnutí nebol celkom demokratický. Nemali sme k tomu až tak veľa čo povedať, e, iba tie veľké vybrané mestá sa k tomu mohli vyjadriť e, a po ďalšie ešte stále chýba stratégia rozvoja miest a stratégia v oblasti energeticky u nás e, v našej krajine, pretože rozvoj miest je predmetom regulácie v rámci stratégie EU pre rozvoj a stratégie pre energetiku, ktoré sú vzájomne prepojené. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Godmanis. Ja len eh, veľmi krátku otázku eh, pre rumúnskeho ročníka, ak dovolíte. Dopočul som sa, že ste nezávisle zmenili eh, systém kontroly v priebehu tohto legislatívneho obdobia bez toho, aby to komisia schválila. Mohol by toto byť jeden z dôvodov, prečo zaostávate takmer dvojnásobne za zvyškom východoeurópskych krajín, čo sa týka absorpcie. Jednoducho sme, ste zmenili e, tento systém, e, nedodržovali ste tú postupnosť, e, ktorá bola stanovená na roky 2007 až 2013. Ďakujem. Pán Olbricht. Ďakujem, pani predsednička. Jedna poznámka technického charakteru, a potom jedna otázka. Chcel by som požiadať sekretariát, aby informoval v budúcnosti, že máme malé obrazovky, aby o tom rečníci vedeli, um, aby som to povedal um, slušne, obdivujeme to síce, je to pekné, ale nič na tom nevidíme. Je dôležité informovať rečníkov, že nemáme vždy k dispozícii veľké obrazovky, teda bolo by možno vhodné rozoslať prezentácie v papierovej forme alebo rozoslať v akékoľvek forme, aby um, boli čitateľnejšie. A teraz otázka, um, možno najskôr Johnovi platí ešte stále tá kategória Srednej a Východnej Európy, je to analytická kategória, je to politická kategória, je to vôbec užitočné v nejakom zmysle, pretože sme dnes počuli stredo, stred, Stredná a Východná Európa, počuli sme o tom, že spomenuli nové členské štáty, to je čiste politická kategória. Ja som nikdy nepočul o tom, že by Malta alebo Cyprus boli nové členské štáty. My sme noví a budeme noví ešte ďalších 20 rokov. Máme teda Stredovýchodnú Európu, máme nové členské štáty, máme EU12, máme EU15. Ja sa chcem opýtať, či je takéto delenie ešte stále opostatnené, či máme e, nejaký presný popis týchto kraj strednej a východnej Európy pre účely výskumu. Alebo či musíme povedať, že sa nedá nejako jasne rozlíšiť medzi e, členskými štátmi, dajme tomu juhu, východu a tak ďalej. Chcem sa opýtať, či teda takéto delenie je ešte stále analyticky platné, alebo či by sme ho mali nejako prehodnotiť. Chcem povedať Janovi, keď hovorí niekto z EU15, sa nikdy hovorí o ich krajinách ako naše krajiny. Dnes sme však počuli to veľakrát pojem naše krajiny, je to teda akási identita. Uh, ktorá by sa, ako by sa všetkým vnúcovala. A, a takto sa zoskupujú tieto tzv. naše krajiny. A ďalší rečník je pán Nilsen. Ďakujem pekne. Ja by som rád hovoril po švedsky, aby teda som mal istotu, že to, čo chcem povedať, naozaj aj prejde. Veľmi rád som si vypočul vaše skúsenosti, eh, aby sme sa z toho mohli ponaučiť do budúcnosti. To samozrejme eh, vyžaduje úprimnosť, otvorenosť a to, aby sme si vypočuli tých, ktorí sú kritickí, eh, ktorí povedia to, čo funguje, to, čo nefunguje. A teda E, nemôžu to byť len tí, ktorí sedia niekde na úrade vlády, ale musíme sa viacerí k tomu otvorene postaviť, čiže veľmi rád som si vypočul skúsenosti z Lotyšska. A my e, to vidíme ako dôležité partnerstvo do budúcnosti myslím, že veľmi tvrdo sme v tomto výbore aj v parlamente pracovali na tom, aby ten princíp partnerstva e, platil e, v prvom rade, ako prvorady, aby všetci tí zainteresovaní, aby boli do toho zapojení, do práce s programom, na programe a na implementácii. No a ak sa to robí, tak aj ľudia, ktorí sú lokálne angažovaní, organizácie sa naučia, ako spolupracovať. Takže ten princíp partnerstva je naozaj vidieť to takto v realite, ponaučiť sa zo skúsenosti. Ja som E, starostom malom mesičku vo Švedsku a takisto sme e, mali tú skúsenosť, že treba sa naozaj byť ako zástupca takej malej e, komuny, malej obce proti nejakým štátnym úradníkom a proti ďalším, ktorí si myslia, že by, sme mali, že by nám mali stanovať, čo my máme robiť. Takže e, z, tejto, z tohto pohľadu je naozaj veľmi dôležité to partnerstvo a treba sa ponaučiť e, efektívne to aj e, zrealizovať. Takže veľmi pekne vám za to ďakujem. you, uh, Ďakujeme pekne, pán Celer. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať štyrom expertom, ktorí nám predniesli svoje stanoviska a svoje analýzy. Ehm, Štrukturálna a, politi- a kohezná politika e, by mala aj do budúcna slúžiť e, na to, aby sa ekonomicky slabšie regióny v Európe e, dostali k možnosti dohoniť, tak povediac, tie ekonomicky silnejšie regióny v Európe a vyzlepšili svoju situáciu celkovo. E, vidíme tu príklady v e, západnej a južnej Európe toho, že e, sa to podarilo dosť odlišne a v mnohých rozsiahlých regiónoch, aj keď tam preteklo mnoho peniazov štruktúrálnych fondov, je rozdiel k tomu európskemu priemeru nezmenený do veľkej miery. To na jednej strane, ďalej na druhej strane. Často Štruktúrálne fondy sa používajú aj na to, aby sa naplňali nejaké plány eh, na vládnej úrovni v tých štátoch, kde je to veľmi prísne poňaté, rozsiahle infraštruktúrne projekty, eh, väčšine výstavba ciest, eh, kde otázka udržateľnosti podľa mňa vôbec nie je objasnená. A v prejavoch sme si vypočuli, že v krajinách eh, strednej a východnej Európy, toto riziko, ktoré vidíme zo západnej Európy, eh, je taktiež eh, prítomné alebo nie je úplne odstránené. A ja osobne som sa mala možnosť aj priamo na mieste a presvedčiť, že ehm, sa na jednom mieste ehm, stavajú kilometre nových ciest, pričom e, to mesto ešte nemá doriešenú ani otázku odpadových vôd. E, Kladem si preto otázku, aký význam majú takéto rozsiahle projekty, keď vôbec nie sú zosúladené s tým, čo samotný región skutočne prioritne potrebuje. Nemecká firma, e, ktorá stavia tento rozsiahly cestný projekt, sa rozhodne teší z tých 70 miliónov obratu, ale e, či to naozaj niečo priniesie pre región, to je druhá otázka. V úvode e, nášho legislatívneho obia sme diskutovali o tom, e, že viacerí kolegovia aj viaceré členské štáty spochybňujú úžitok štruktúralnej a koheznej politiky práve z takýchto dôvodov. Problémy, ktoré ste tu čiastočne aj dosť kulantne popísali, ak sa nevyriešia, tak táto otázka bude aj v ďalšom funkčnom období e, opakovať e, a to ešte dosť výraznejšie a silnejšie a potom e, sa budú klásť otázky na to, ako sa môžu európske prostriedky použiť na to, aby sa posilnil vnútorný trh EÚ a aby sa posilnila Európa ako globálny hráč. Mm, chcem sa opýtať e, na vašu osobnú analýzu, aké rady by ste poskytli teraz do budúcna, e, kde by sme mali e, apelovať na členské štáty o mnoho silnejšie, aby sa nestalo to, čo sa stalo v minulosti, že sa prostriedky, a tu dám zapravdu švedskému kolegovi, aby sa čerpali lepšie koordinovanejšie s regiónmi, aby neprispievali k takému rastu, kde sa budú e, stavať cesty a infraštruktúra, ale na takých miestach, kde ich nikto nebude môcť používať. Bude to mať sice krátkodobý e, efekt, e, ale z dlhodobého hľadiska, čo sa týka ekonomickej štruktúry a zlepšenia ekonomickej pozície a regiónu a aj celej krajiny, tento výsledok sa nedocieli. Vedecké výskumy, inovácie spoločne s výrobou podľa mňa to by bol dobrý prístup, takáto kombinácia. Ale žiaľ, aj v krajinách eh, strednej a východnej Európy vidím, že eh, to je dosť eh, slabo zastúpené. Možno toto by sa malo posilniť a zdôrazniť do budúcna viac. Ďakujeme pekne. Teraz by som ešte ja vystúpila, ak dovolíte. Chcela by som položiť otázku pánovi Lavandovskému. Lavandovskému ten spomenul len tak zbežne, že E, inovácia v strednej východnej Európe je skôr v rukách e, samostatných firiem, e, že sa nevyužíva veľmi princíp spolupráce. Neviem, či by ste to mohli nejako vysvetliť, čím je to spôsobené, či tam chýba sociálny kapitál, či je to neochota, alebo či sa to vychádza z tradičných nejakých systémov hierarchie pôvodne centrálne riadených ekonomík. Myslíte si, že sa to postupne posúva k takému rozvinutejšiu, modernejšiemu modelu networkingu? Nech sa páči, dostávate priestor odpovedať na otázky, ktoré boli položené. Postupne tak, ako ste hovorili. A potom, ak komisia chce ešte vystúpiť, len sa prihláste, nech sa páči. The... Ďakujem za položené otázky. Ja vyberiem tie, ktoré... Nie len tie jednoduché, ale tie, ktoré boli mierené priamo na moju osobu Pán Kirilov, dúfam, že to vyslovujem správne. Otázka, ako merať administratívne kapacity, tak to je trochu také polemické. E, generálne riaditeľstvo e, pre zamestnanosť e, a pre regióny už na to začína pracovať, ale je to komplikované. My sme sa pozerali na rôzne administratívne kapacity, snažili sme sa pochopiť, ako to tam vyzerá, takže poprvé to má súvislo samozrejme so zdrojmi, systémovými postupmi, štruktúrami v súvislosti so stabilitou, ale taktiež e, toho procesu učenia a prispôsobovania sa skús- dosiahnutým skúsenostiam. Potom ďalej je dôležitá administratívna kultúra. Existujú dôkazy, že menšie krajiny sú lepšie, čo sa týka výkonu a kapacít. My sme to v našom inštitúte skúmali v období 2004 až 2008 a zistili sme, že administratívny výkon, tak v tejto oblasti Estonsko, Lotyšsko a Polsko mali najlepšie výsledky. Teda nie je to len väčšie, menšie krajiny, ale v tomto období tam prebiehala decentralizácia, boli tam teda tam, tam rozdelenie na menšie e, časti. Samozrejme, teda tam potom bolo, ako som povedal, Lotyšsko a Estonsko, malé krajiny. Takže existujú dôkazy pre to, čo ste povedali. Ďalej, Jan Obricht. Čo sa týka toho, či stredo, e, stredoeurópske, východoeurópske krajiny sú e, skupinou, alebo sa k ním tak staviame. Áno, je tam určitý hospodársky rozvoj, ktorý sa dohráva do veľkej miery na základe koheznej politiky. Je tam teda určité financovanie. Toto sa ale mení, menilo sa to v priebehu posledných rokov. A niekto tu hovoril o tom, že sa tu objavujú nové politiky nielen v Polsku, ale aj v ostatných krajinách, ktoré snažia presadzovať domáce záujmy ako rámec pre financovanie zo strany e, nástrojov koheznej politiky. Samozrejme sa zatiaľ sústredujeme na národnú konvergenciu a rast viac než na regionálne záležitosti a vlastne sa presúvame od nízko e, rozpočtového modelu k veľmi inovatívnomu. Čo sa týka e, implementácie, tak tu sú stále väčšie rozdiely. Niektoré krajiny vo východnej strednej Európe sú na tom lepšie, čo sa týka aj výkonu, než niektoré krajiny EU15. Ďalej, to, čo podal pán Celer, ohľadom nákladov na infraštruktúru. Keď sa pozrieme na históriu toho, čo vieme o EU15, aj o novších členských štátoch. Tie nedostatky, tam máme určitú variabilitu v súvislosti s kvalitou vynožných prostriedkov. Je treba vždy zdôvodniť pridelenie určitých zdrojov Infraštruktúra je uprednostňovaná čiastočne preto, že sú tam nedostatky, čiastočne je to politicky atraktívne, ale administratívne jednotky túto oblasť poznajú. Je to v podstate menej komplikované než iné formy zásahu. Kľúčová otázka je, čo sa tu dá robiť. Čo by mohol robiť parlament? Myslím si, že jedna z veľkých príležitostí tohto ďalšieho obdobia je to, že pokiaľ sa chceme orientovať viac na výsledky a mať teda k tomu príslušnú politiku, pokiaľ realizujeme príslušné kroky, tak tento parlament by mohol podporiť komisiu predovšetkým v tom, že by jasne podával správy ohľadom toho, čo sa deje priamo v teréne. Buďte pripravení byť otvorení, úprimní ohľadom toho, kde sú problémy. A tento výbor by potenciálne robil to, čo v podstate robí výbor pre rozpočet v súvislosti s rozpočtovým postupom. Teda v súvislosti s hodnotením podmienok kohezné politiky. Ďakujem. Teraz bude hovoriť e, pán Laurenciu Gabriel Friptu. Ďakujem za slovo. Dobre, takže padlo tu pár otázok vo vzťahu k rumunským skúsenostiam v tejto oblasti. Príprava na integrovaný urbánny prístup, tak tam máme dva body. My pripravujeme verejné konzultácie pre územný rozvoj. Toto je veľmi dôležitá kapitola, ktorá súvisí s urbaným rozvojom na rôznych úrovniach. Nebudem hovoriť o konkrétnych detailoch, je tam veľa technických prvkov. Na, na ďalšej strane tu máme prípravu plánovacích dokumentov. Tam chceme ukázať lepšiu koreláciu. Dám vám príklad. Jedna prezentácia spomenula tú skutočnosť, že, že zahrnutie týchto projektov pod e, miestny rozvoj, že sa netýka príliš veľa programov, ale v Rumunsku je to v rámci väčšiny programov, je tam jeden cieľ, a to je taký, že znevýhodnené oblasti alebo chudobnejšie oblasti alebo urbané oblasti sú dôležité a tým pádom v podstate môžeme riešiť aj e, aspekty sociálnej inklúzie. Taktiež je tu určitá otvorenosť zo strany Európskeho sociálneho fondu, fondu, fondu ERDF, pretože na jednej strane máme integrované opatrenia, plánovacej fáze sa snažíme presne o toto. Chceme zistiť, ako budeme financovať určité projekty, pričom samozrejme budeme dodržiavať pravidlá tých konkrétnych programov, ale najdôležitejšie je to, že od tých, z tých pilotných projektov, ktoré sme mali doteraz, bez toho, že by sme uh, zahrnuli občanskú spoločnosť a miestne komunity, tak bez toho nikdy v podstate nenájdeme žiadne riešenie, pretože vo všeobecnosti dobré mesta investujú, fajn, ale oni už potom nemôžu zvládať to, čo príde neskôr. A z tohto dôvodu väčšina opatrení nemá žiadny trvalý dopad. Čo sa týka multifinancovaných projektov, tak tam je ten, komplex, tam je ten systém veľmi komplexný. My sme sa rozhodli tam implementovať určité selekčné implementačné mechanizmy. Je to niečo, čo sa snažíme dosiahnuť aj v prípade programov vidieckého rozvoja. A tým pádom sa snažíme nájsť určitý vzorec, ktorým by tieto dva typy e, v podstate mohli spolu fungovať v prípade integrovaných projektov. Aj keď nemáme sofistikované mechanizmy, tak vidíme, že tie projekty idú ruka v ruke a tým pádom príjemcovia aj systémové prvky majú určitú istotu. Čo sa týka zmeny systému manažmentu a kontroly, ja som nespolupracoval priamo na koordinácii fondov, ale myslím si, že táto otázka súvisí s verejným obstarávaním. A pokiaľ viem, systém manažmentu a kontroly v vašom prípade nemôže byť zmenený bez toho, že by bola informovaná Európska komisia oni v Rumunsku majú silného partnera, to je um, národný auditový orgán, ktorý naozaj si plní svoje úlohy. No a keď hovoríme o verejnom obstarávaní, tak tam v podstate nenašla žiadna zmena v súvislosti s týmto, kontro- s týmto systémom manažmentu a kontroly, ale ja si myslím, že sa tým museli zobrať nové, člen, nové členské štáty. Napríklad to otázkou, ako si vykladať jednotlivé veci. Boli tam rozdiely pri výklade eh, pojmu príjemca, potom orgán, ktorý sa zaoberá systémom, Európska komisia a tak ďalej. Takže je to jeden a ten istý text, ktorý bol vykladaný rôznym spôsobom a Rumunsko si náhle uvedomilo, že v podstate tu máme štyri oddelené, štyri rôzne strany, ktoré sa dívali na rovnaký text rôznym spôsobom a vykladali si ho ináč. A toto viedlo veľkému tlaku v Rumunsku. E, šesť programov tam bolo pozastavených, ale v podstate to malo ten istý dôvod, nedostatok skúseností zo strany ľudí, ktorí si vykladali tento text. Oni sa snažili transponovať správne platnú legislatívu, ale nie vždy si ten text vykladali úplne najlepšie. Takže dúfajme, že až budeme hotoví, tak sa poučíme zo svojich chýb. No a ešte by som chcela povedať jednu vec. Viem, že tá otázka sa nestiahla priamo na mňa, ale hovorili ste o užitočnosti infraštruktúr a očakávanom dopade či ten vplyv európskych fondov bol významný alebo nie. Z praktického pohľadu, podľa mňa, tento dopad súvisí s vašimi konkrétnymi prioritami. Chcete maximálny dopad, alebo chcete na druhej strane lepší systém, ktorý povedie k tomuto dopadu. Pretože často určité projekty, ktoré majú určitý dopad, nemôžu byť plne implementované, pretože kontrolný systém a implementačné pravidlá niekedy v podstate nemôžu viesť tomuto potenciálnemu dopadu. Takže to musíte trochu zmierniť, pretože nechcete, aby ten projekt bol pozastavený. Ďakujem. Pani Alda Ozola. Ďakujem, takže moje strany dve vyjadrenia. Poprvé k výhodám, nevýhodám tej centrálnej agentúry. Pravdepodobne to bolo častočná otázka aj pre mňa. Lotyšsko je malá krajina a Kolega už o tom hovoril, že tam je účinná implementácia európskych financií, ale chcel by som zdôrazniť napriek tomu, že toto nepodkopáva integrovaný prístup a miestny rozvoj, ktorý vedie miestne spoločenstvo. Tento prístup už sme v Lotyšsku vyskúšali. Boli to programy orientované na mestský rozvoj, Videli sme to teda v prípade týchto rôznych mestských oblastí, ktoré to vnímali ako prínosné, naozaj to riešilo ich potreby. Aké sú výhody takéhoto prístupu alebo systému? Dá to väčšie právomoci miestným orgánom, aby sa mohli lepšie rozhodnúť. Takže pokiaľ ten centrálny orgán má nejaký tematický program, potom zorganizuje nejaké výberové konanie a mesta sa môžu uchádzať o financovanie. Možno situácia v rôznych mestách je odlišná v ten jeden časový moment, takže jeden rok možno to nie je eh, realizovateľné, aby sa mesto uchádzalo o financovanie. Možno ten ďalší rok už tam tá možnosť je. Takže týmto sa dáva flexibilita miestnym orgánom, aby sa rozhodli. Toto je určite prínosné, povedlo by to k lepším výsledkom. Samozrejme, nehovoríme o iba tak nejakom financovaní, hovoríme o týchto tematických prioritách, ktoré sú jasne určené v rámci nariadení. Takže mala by tam byť takáto vyváženosť medzi rozhodovaním na miestnej úrovni a na druhej strane na centrálnej úrovni. Tá ďalšia otázka, ktorá sa týka investícií do infraštruktúrnych projektov, kedy nie vždy toto financovanie je príliš účinné. Súhlasím s tým, čo ste povedali, aj v oblasti nejakých environmentálnych štruktúr, napríklad mm, odpadové vody, príslušné systémy. Tam sme videli, že napríklad E, sa tam vynaloží milión eur a v podstate sa na kanalizáciu prepojí len 10 domácností, takže je treba vždy opodstatniť tieto investície buď z hospodárskeho hľadiska alebo z environmentálneho hľadiska. Takže v podstate ne, nemá nikto nejakú čarovnú paličku, ale ja by som chcela spomenúť tri nejaké možné riešenia. Poprvé, lepšie sa zamyslieť nad tým, čo sme sa naučili, nad tými chybami, ktoré sme urobili a vytvoriť programy lepším spôsobom a taktiež tam ponechať určitú flexibilitu, pretože pokiaľ teraz programujeme fondy, tak situácia v roku 2018 možno bude úplne odlišná, takže by sme tam mali ponechať určitú flexibilitu na prispôsobenia sa skutočným potrebám, až sa budú tie projekty potom implementovať. Potom ďalej je dôležité partnerstvo. Prebiehajú diskusie alebo prebehla diskusia v rámci Európskeho parlamentu. Myslím si, že mimovládne organizácie sú spokojné s výsledkom. My to vidíme pozitívne, takže pokiaľ zahrniť do toho postupu miestne eh, orgány, sociálnych partnerov, mimovládne organizácie, tak dospejete k vyváženým výsledkom. No a v neposlednom rade Potenciálne riešenie môže byť také, že mm, si myslíme, že Európska komisia by tu tiež mohla hrať dôležitú úlohu pri dohliadaní na tie predložené operačné programy. Skutočne by vždy mali byť tieto e, náklady na programy byť odôvodnené, doložené malo by sa vysvetliť, ako sa chce dospieť k výsledkom, taktiež mali byť vypočutí ostatní aktéry, miestne spoločenstvo, mimovládne organizácie a tak ďalej. Malo by sa vždy lepšie vysvetliť, aké sú konkrétne potreby krajiny, aké sú možné riešenia. Ďakujem. Ďakujem, pán Valendovský. Veľmi stručne teda k tej metodike, ako sa to snažíme monitorovať, pretože si myslím, že to je veľmi relevantná otázka. Tá pôvodná tabulka oficiálnej metodiky, to, čo bolo prijaté, nasledovanie výkonnosti inovácií, tam začali tie vedúce regióny, potom nejakí následovníci a Najzaujímavejšie je, keď sa pozrieme za tie indikátory, čo sa tam naozaj deje. Čiže máme tu rôzne prístupy, môžeme tu potom lepšie fungovať, aké sú tam videoky podnikateľské na výskum a vývoj, na čo sa sústredia naše podniky, no potom sú tam priemyselné regióny. Hmm kde zamestnávajú vo výrobe. A ďalší región je napríklad veda alebo regióny, kde sú služby. Čiže taký funkčnejší prístup sa snažíme realizovať a najdôležitejšie je pochopiť, čo sa vlastne deje, čo je za všetkými týmito indikátormi, pretože e, to, čo tie regióny v končnom sledku zaujíma, e, je nájsť konkrétne dôveryhodné opatrenia, e, ktoré prinášajú konkrétne prínosy. A o tom bude vlastne to ďalšie programovanie a to veľmi úzko súvisí s otázkou pani predsedničky, že e, či tu vidíme väčšiu prípravu takého kolaboratívneho prístupu. Myslím, že sa to začína diať. Mm, myslím, že sa to deje pomaly. Mm, či už ide o nedostatok kultúrnych aspektov, že možno nie sme až takí ochotní spolupracovať. Myslím, že to sa tiež mení. Najdôležitejšie vo všetkých týchto opatreniach to sú tie rámcové podmienky. Dá sa z toho veľa vyvodiť. Je to spolufinancované 75%. Ak sa nevyužije v tých 5 rokoch, čakajú potom na to podniky. Takže myslím, že určite sa to hýbe správnym smerom a vidím to možno ako takú určitú hrozbu, že by sme sa príliš sústredili na hľadanie nejakých otázok oblasti špecializácií, a, mm, že by sme mohli mm, hľadať mechanizmy, ako podporovať špecializáciu, by sme sa ponaučili e, z tej, e, z toho výhľadu 2007 až 2013, aby sme tu mali správne kritéria, aby to bolo otvorené správnym príjemcom. Ehm, čiže možno taká, taký nedostatok dôvery sa dá vysvetliť možno nedostatkom nejakej kultúrnej tradície spolupráce v EÚ. Ďakujem. Chcem poďakovať všetkým expertom, ktorí prišli. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá diskusia, najmä v kontexte toho, čo sme tu počuli od e, zástupcov Českého a Polského ministerstva. Takže ďakujem a prejdeme k poslednému e, zásadnému bodu na programe. Dúfam, že tu máme pána Waterschota, pani Waterschot a komisiu. Hmm. A potom je ešte oznámenie pre členov výboru REGI, ale teda najprv pani Waterschot. Ďakujem, pani predsednička. Dobre, odpoludnie, vážené poslankyne a poslanci. Ja som naozaj veľmi rada, že tento výbor sa rozhodol pozvať e, generálneho tajomníka Komisie pre vzdelávanie a kultúru, aby prezentoval túto štúdiu Mind the Gap, zohľadnenie medzery. Na, obod, na obod e, prezentujem základné zistenia tejto správy a potom poviem e, o možných ponaučeniach do budúcnosti, aký je tam prínos EÚ a niekoľko kópií, niekoľko výtlačkov tejto správy tu v miestnosti máme. Máme tam tlačové vyhlásenia a samozrejme je to aj na web stránke k dispozícii. Takže prečo je to také dôležité? No už myslím, že môžeme povedať, že je tu dosť dôkazov o tom, že e, tie regionálne rozdiely vo vzdelávaní zohľadňujú nielen same seba, ale aj veľké e, rozdiely medzi regiónmi. Takže je tu veľká e, korelácia medzi hospodárským vývojom a vzdelávaním a rozvojom v mnohých regiónoch. To samozrejme v sebe spája problémy také, že vzdelaní ľudia sa rozhodnú odísť z regiónu, čiže je tu taký únik mozgov, spomalený regionálny rozvoj. Ehm, mnohí ehm, šikovní, vzdelaní ľudia odchádzajú z regiónov. No a to má potom samozrejme dopad na hospodárskú výkonnosť e, a rozvoj takéhoto regiónu, takže naozaj je to vážne. No a určite e, to e, má význam v súvislosti so sociálnou súdržnosťou, lebo to, takýto únik mozgov má samozrejme dopad aj na sociálnu súdržnosť regiónov na, aj na úrovni EÚ. Čiže o čom je táto správa, ktorú máte v rukách? Nož, máme sieť expertov ohľadne sociálnych aspektov vzdelávania a odborného vzdelávania a toto je vlastne posúdenie dostupných, eviden, dostupných empirických dokladov, dôkazov, ktoré máme. Máme údaje z Eurostatu, ale aj z ďalších zdrojov kde je toto k dispozícii. No a výskumníci sú v, teda veľmi, e, veľmi e, špičkoví vo svojej oblasti, fungujú na univerzity v Sheffielde, Vedie to profesor Danny Dorling a doktor Dimitris Balas. Žiaľ, nemohli tu dnes e, byť s nami. Viac než 100 máp e, slúži na vizualizáciu týchto regionálnych rozdielov e, vo vzdelávaní a je tam použitý taký veľmi pokročilý systém, ale sú tam aj určité obmedzenia, čo sa týka údajov. Väčšina údajov je na úrovni NUC 2, takže tie krajiny, kde teda nemáme viac než tie regióny NUC 2, tak eh, tam potom nie je možné ich porovnávať. Údaje nie sú vždy aktuálne, údaje sú z roku 2010, ale napriek tomu e, sú tam určité nejaké štrukturálne indikátory. Máme tu 12 indikátorov súvisiacich s možnosťami, príležitostiami na vzdelávanie. Snažíme sa e, zamerať na tie hlavné veci, o ktoré ide. E, kľúčové veci. V prvom rade je tu snaha osvetliť otázky, aké sú e, vzdelávacie e, výhody, nevýhody v celej Európe, aby sme sa pozreli na rozdiely medzi regiónmi v Európe. Druhá otázka je, ako ako sa dajú porovnať členské štáty EÚ, pokiaľ ide o ich e, vnútorné roz, e, rozdelenie týchto e, nerovností a potom, aké politiky by mohli pomôcť prekonávať takéto nerovnosti a rozdiely. Takže pozrime sa na tieto mapy. Niekto sa niekto tu spomínal, že nie je dobre viditeľné na týchto obrazovkách. Ospravedlňujem sa, že to nie je také dobre viditeľné. No dúfam, že e, si to predsa len v tej publikácii budete môcť pozrieť. Takže začníme analýzou medzi rôznymi regiónmi EÚ. Takže máme tu kompletnú mapu. Prvý indikátor je podiel ľudí s nízkym e, vzdelaním a toto treba teda vidieť, aby to teda treba to vidieť z pohľadu celého obyvateľstva. Samozrejme, že sú také oblasti, kde sú ľudia iba s nízkou kvalifikáciou. Mm, teda to je to predškolské e, základné, stredné vzdelanie. Takže vidíme tu určité rozdelenie sever-juh na tejto mape. Relatívne vysoký podiel týchto nerovností je v regiónoch ako je Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Grécko. niekde e, uprostred, tiež je to relatívne vysoké. Ospravedlňujem sa za to, že je to také malé. Keď sa pozrieme na špecifické regióny, tak tie, ktoré majú ten najvyšší podiel nízko kvalifikovaných, tak vidíme, že to je Alentejo v Portugalsku, Centro v Norte v Portugalsku, Extremadura v Španielsku a tak ďalej. Čiže to sú tí kvázi najhorší v tejto oblasti. No a najnižšia miera, kde je teda len veľmi málo takýchto nízko kvalifikovaných, to je napríklad v Prahe, v, Českom, v Českej republike a v niekoľkých nemeckých regiónoch. Takže prejdime eh, k tým vysokokvalifikovaným. kvalifikovaným. Počet tých vysokokvalifikovaných eh, to by malo byť, tak povedať, trošku reflexiou alebo zrkadlovým obrazom tých nízkokvalifikovaných. No a ako to vyzerá? Tuto máme ľudí s vyšším vzdelaním, teda s diplomami z vyššieho vzdelávania. A vidíte, že je to možno taká roztrieštená mapa, najmä keď sa pozrieme na konkrétne regióny. Opäť sa ospravedlňujem, že to je malé. Najvyš, teda región s najvyšším podielom ľudí s terciálnym vzdelávaním, to, vzdelaním to je Londýn, Brabantsko, Valonsko, Štokholmsko, Pejvas, Pais Vasko, eh, Utrecht v Holandsku, Brusel. No a tam, kde je ten najnižší podiel, 7%, to je severozápad Českej republiky, Sudmontenia v Rumúnsku, Vale d'Aosta v Taliansku, Alentecha v Portugalsku, čiže je tam určitá korelácia medzi tými dvomi mapami. Pozrime sa teraz. No, videli sme tých nízko kvalifikovaných, vysoko kvalifikovaných. Možno by bolo zaujímavé pozrieť sa aj na to, aká je e, vlastne účasť na celoživotnom vzdelávaní. To je tiež určitým indikátorom súčasného e, úsilia zvýšenia kvalifikácie pracovnej síly a vidíme, že je tu, sú tu veľké rozdiely na, v celej Európe. E, Je tu možno také rozdelenie sever-juhovýchod. Najvyššia účasť na celoživotnom vzdelávaní je v Sperom kráľstve, v Dánsku, v Fínsku, Švedsku. A nízka účasť je skôr v juhovýchodnej Európe. No a tu sú naozaj veľmi nízke eh, miery účasti na celoživotnom vzdelávaní. Napríklad e, severozápadem Bulharsko, Notioegeo v e, Grécku, Sterealeda, jugoistočen Bulharsko, severoistočen Bulharsko. No a veľmi vysoká účasť je e, mnohé regióny v Spojenom kráľovstve, teda centrálny Londýn, Dánsko, Hovestaden, Midtjylland a švedské a e, fínske regióny. Takže je tu tiež taký, také určité rozdelenie sever-východ. No a napokon e, rozdiely, čo sa týka a teda rozdielom medzi regiónmi v európskom meradle. Napríklad geografická e, prístupnosť vyššieho vzdelávania Vidíme, že obyvateľstvo, e, ktoré býva viac ako 60 minút od najbližšej univerzity, to je samozrejme typickým indikátorom. To je taký čisto geografický dôvod. No ale je zaujímavé poznamenať, že kde je tá mm, samozrejme najväčší problém Ceuta, neprekrvavivé, ale aj opäť bulharský región, severozápaden, Malta, Ciudad Autonoma de Milila v Španielsku, Notio Egeo v Grécku. Samozrejme, tieto, tento indikátor treba obozretne interpretovať, lebo stále je tých možností celoživotného vzdelávania viac, takže možno sa to neskôr trošku zmierni, e, tento indikátor. No a e, relatívne zlé čísla tohto indikátora Ehm, vidíme v prípade Severnej Európy, Severné Fínsko, Švedsko, ale vieme, že tieto regióny ehm, v zásade mm, postupujú celkom, majú relatívne dobré mm, výsledky v vzdelávaní. Takže, čo sa deje v, Euró- v členských štátoch EÚ? Ehm, tu sme si mm, zvolili taký prístup, že sa pozrieme na tú medzeru medzi tými najlepšie a najmenej e, výkonnými regiónmi v rámci jednej krajiny. Čiže rovnaké indikátory, nízka kvalifikácia, vidíte najväčší, najväčšia medzera medzi najvýkonnejším a najmenej výkonným regiónom pokiaľ ide o podiel nízko kvalifikovaných osôb tam je teda podiel najnižší v Alsasku vo Francúzsku a najväčší podiel je na Korzike vo Francúzsku a tam je ten najväčší teda rozdiel v rámci krajiny EÚ. Potom je tam Grécko, Španielsko, Rumunsko, Nemecko s veľkými rozdielmi medzi regiónmi. Veľmi nízke rozdiely sú v krajinách ako je Slovinsko, Írsko, Slovensko, Rakúsko a Fínsko. A samozrejme, opäť sa to dá interpretovať s určitou opatrnosťou, pretože ak máte veľmi výkonný región, alebo mm, región, kde je málo ľudí s, priemerný, eh, teda s nízkym vzdelaním a celé to spriemerujete s iným regiónom, takže stále tam bude veľký rozdiel, takže Treba to veľmi obozretne eh, interpretovať. Pozrieme sa na ďalšie indikátory. Študenti vo vyššom vzdelávaní. To je opäť región, teda to je indikátor taký do budúcna. To sú teraz zapísaní študenti, ktorí teraz eh, absolvujú vyššie vzdelávanie, čiže mm, to nám hovorí o budúcej dostupnosti eh, poznatkov a zručností. A tu vidíme tie veľké rozdiely ktoré často súvisia s existenciou e, nejakého regionu hlavného mesta a vidieckých e, oblastí. A najväčší rozdiel je tu medzi Bruselom a provinciou Luxemburgu, Belgicku. Potom e, sú tu veľké rozdiely v Českej republike, v Rakúsku, Taliansku a aj Grécko a Rumunsko majú viac než 80-percentný rozdiel, ale e, to sa obyčajne dá e, vysvetliť tým, že vyššie vzdelávanie je dostupnejšie vo väčších mestách, hlavných remestách. No a trošku iný obraz, keď sa pozrieme mm, na dosiahnuté vyššie vzdelanie. A tu vidíme trošku, trošku inú, e, iný zoznam krajín tu teda sú absolventi, tak povedia. Za tu sú veľké rozdiely v podieloch v regiónoch s absolventami. Takže veľké rozdiely sú smerom kráľstva o Francúzsku, v Českej republike, Španielsku, Slovensku, Rumunsku. A hm, vidíme, že tieto regióny sa tu vyskytujú opäť, teda Francúzsko, ten eh, najvyšší eh, región je Ile-de-France, tam je 33% obyvateľstva, ktoré má vyššie vzdelanie a Korzika iba 11,7%. A zaujímavé je tiež, že eh, tam, kde sú tieto medzery malé, napríklad v Írsku, uh, Írsku, Taliansku, Slovinsku, Portugalsku, Fínsku a Rakúsku, tam je to všade pod 10 a posledný indikátor e, rozdielom v rámci členských štátov, čiže to je účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní, porovnanie v rámci krajiny. Tu je veľký rozdiel v Spojenom kráľovstve Slovensku v Dánsku, ale v tomto prípade v Spojenom kráľovstve Dánsku sa dajú vysvetliť tým, že majú veľmi vysokú úroveň celoživotného vzdelávania eh, v krajine, čiže je to určitý náznak rozdielov v rámci členského štátu. Takže toto bola taká malá momentka, čo, eh, čo tu môžeme vidieť Takže naozaj eh, vám odporúčam, aby ste sa na to pozreli podrobne. No ale aké sú teda možné implikácie pre politiku? To môže byť zaujímavé aj pre váš výbor. Z štúdie jasne vidíme, že to, kde vidíte, že žijete v Európe, môže mať výrazný vplyv na vaše eh, vzdelávanie a taktiež na vaše vyhliadky do života. To je dosť dôležitý záver už samo sebe a taktiež je potrebné si uvedomiť, a to zrejme nie je ten správny výbor, ktorému to adresujem, by to iste veľmi dobre viede, e, že ten národný priemer e, sa nevzťahuje na celú krajinu, teda regionálna politika je naozaj opodstatnená. Sú e, veľmi jasné dôkazy o tom, že tieto rozdiely medzi regiónmi sú dosť výrazne pretavené aj do situácie vo vzdelávaní. E, čo sa s tým môže robiť, aby sa odstraňovali tieto rozdiely. že to nie je niečo, čo len konštatujeme a nič sa s tým nerobí. Je mnoho rôznych e, politík, ktoré sú už spustené, mnoho krajín sa angažuje v tomto smere, ale dá sa ešte e, veľa zlepšovať. Vidíme, že krajiny buď sa venujú na lepšie redistribúcii peňazí medzi regiónmi, alebo sa viac zameriavajú na konkrétne cieľené programy na konkrétne oblasti. Napríklad vo Francúzsku, v Portugalsku, v Anglicku, vo Švedsku. Teda závisí to od potrieb tej ktorej krajiny, aký prístup si zvolí. Taktiež je dôležité uvedomiť si, e, že sú potrebné synergie medzi politickými oblastiami. Nedá sa len riešiť otázka vzdelávania bez toho, aby sa riešili ostatné e, otázky, ktoré sú relevantné pre regionálny rozvoj. Ako som už povedala v úvode, rozdiely alebo vzdelávaní e, sú často veľmi úzko prepojené s príjmom, s ekonomickým rozvojom, e, s modelmi zamestnanosti a tak ďalej. E, teda všetky tieto politické oblasti musia byť prepojené a nemôžu osamotene vyriešiť tento problém. No a v neposlednom rade ten najvýznamnejší záver spočíva v tom, e, že ľudský kapitál e, je čoraz významnejší. E, je to dôležitý faktor pre regionálny rozvoj, pre ekonomickú výkonnosť regiónu. Teda tam, kde sú vedomosti, vidíme, že to priťahuje aj inovácie, výskum, rast. Teda tu vstupujú do hry veľmi výrazne ekonomické faktory. Dosť výrazne to ovplyvňuje, do aké miery dokážete prilákať a udržať si všetko to, čo podporuje ekonomiku, teda je dôležité uvedomiť si, že stojí za to podporovať eh, ehm, zvýšenú účasť eh, na vyššom vzdelávaní, na vzdelávaní 3. stupňa. Teraz, eh, keď sa pozrieme na to, ako k tomuto môže prispieť Európska únia, do veľkej míry sa to môže riešiť aj na národnej, regionálnej úrovni, ale aj Európska únia k tomu môže prispieť. Takže predovšetkým eh, treba uznať, že stratégia EU 2020, eh, ktorá hovorí o inteligentnom, udržateľnom a inkluzívnom raste, eh, sa môže použiť ako taká zastrašujúca ehm, politická agenda. Ďalej využitie konkrétnych hlavných cieľov aj predčasné ukončenie školskej dochádzky, aj um, ukončenie vysokoškolského vzdelávania, a e, taktiež e, ten riadiaci mechanizmus, ktorý e, môžeme využiť v súvislosti s odporúčaniami, ktoré sú priamo adresované krajinám. Tam sa môže väčšia pozornosť venovať témam vzdelávania a školenia. A vidíme to napokon už je to trend E, ďalej, čo sa týka e, konkrétnej politiky v oblasti spolupráce, že v vzdelávaní na úrovni EÚ máme strategický rámec e, pre um, koordináciu v tomto smere členské štáty sa snažia spolupracovať, odovzdávať si skúsenosti a postupy. Na toto sa treba sústraďovať aj do budúcna, dokonca to ešte aj posilňovať No taktiež e, zvažovať, ako je možné podporovať e, rovnosť a sociálnu kohéziu. E, ďalej ešte krátkosti o nedávnych politických iniciatívach. V novembri minulého roka komisia predložila iniciatívu s názvom Prehodnotenie vzdelávania. Tu je cieľom zvýšiť úroveň zručnosti aby sme sa dokázali vyrovnať s výzvami 21. storočia, globalizácie, demografických zmien a tak ďalej. E, je tu e, čoraz väčšia potreba mm, do vyšších e, škôl, najmä technických smerov, taktiež program Opening Up Education, teda otváranie vzdelávania, ten by sa mal prezentovať zajtra, teda v okolnosti. Ten hovorí o potenciáli vzdelávania na diálku, elektronického vzdelávania. A chce sa pozornejšie venovať e, využívaniu informačných komunikačných technológií vo vzdelávaní a rôznych mnohých e, techník, najmä v tých nevýhodnejších a vzdialených regiónoch. A taktiež e, zdôrazňuje potrebu rozširovať a rozvíjať infraštruktúru v oblasti IKT. Teda vyzývam vás, aby ste sa na to zajtra pozreli na prednesenie tohto oznámenia. Ešte e, k tomu ďalšiemu obdobiu do budúcna 2014 a 2020 e, a program Erasmus+, Plus, jedným e, z nástrojov financovania bude to nástroj, ktorý môže zväčšiť pravdepodobnosti partnerstiev, spolupráce rôznych aliancií medzi poskytovateľmi vzdelávania, medzi sociálnymi partnermi, užívateľmi a tak ďalej. Plánuje sa pre program Erasmus Plus e, navýšený rozpočet. To môže mať dosť výrazný stimul na e, boj s týmito rozdielmi. A ďalej e, sú tu taktiež štrukturálne fondy a investičné fondy Európskej únie keď sa pozrieme na investície do vzdelávania a na kohéziu, na základe toho, čo tu teraz vieme, čo sa podarilo dosiahnuť eh, v súčasnom a predchádzajúcom programovacom období, eh, vidíme, že už máme dostatočné poznatky o tom, že investície do vzdelávania a školenia porovnaní s infraštruktúrou eh, podporou podnikateľskej činnosti a podnohospodárstvom jediným sektorom e, s strednodobou návratnosťou, pozitívnou návratnosťou. A taktiež e, e, zvyšovanie ľudského kapitálu priamo súvisí s zvyšovaním regionálnej výkonnosti a taktiež zväčšovanie nerovnosti v ľudskom kapitáli priamo súvisí so zväčšovaním nerovnosti v ekonomickom meradle a taktiež e, vzdelávanie tretieho stupňa e, najúžšie súvisí s ekonomickou výkonnosťou regiónu. E, toto sú výsledky vedeckých štúdií. Závery pre politiku súdržnosti v aktuálnom stave rokovaní sú také, že je dôležité zachovať e, dostatočné investície e, do štruktúrnych a investičných e, fondov, aj čo sa týka Európskeho sociálneho fondu. Tu máme tematický cieľ číslo 10. Myslím, že to je dosť zohľadnené aj na národnej, a na regionálnej úrovni. A ďalej aj čo sa týka fondu RDF a infraštruktúry e, v oblasti vzdelávania. E, to súvisí s digitalizáciou o vzdelávaní. Keď hovoríme o Európskom sociálnom fonde, je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú úroveň investícií do ľudského kapitálu v rámci Európskeho sociálneho fondu. No a Ďalej je, je potrebné zohľadniť rôzne potreby rôznych eh, regiónov, eh, ich špecifika, odlišnosti, eh, čo sa týka politiky súdržnosti. Tu je veľmi dôležité využiť do maximálnej možnej miery synergie s ostatnými tematickými cieľmi, napríklad s výskumom, s inováciami, s zamestnanosťou, sociálnou inkluziou a tak ďalej. a taktiež hľadať synergie aj s inými eh, nástrojmi financovania, napríklad Erasmus Plus, Horizon 2020. Snažíme sa aj z našej strany eh, spolupracovať s ministerstvami, snažíme sa ich upozorňovať na to, aby sa skontaktovali eh, so svojimi oddeleniami pre rozvoj a podporovali tieto programy, keď vypracúvajú teraz partnerské dohody, aby to tam bolo zakomponované Myslím, že to je všetko, čo som vám chcela prezentovať. Dúfam, že moja prezentácia nebola príliš dlhá a dúfam, že bola aspoň čiastočne zaujímavá a že budeme mať priestor na diskusiu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Neviem, či sú nejaké otázky. Viktor? Ďakujem pekne. Ďakujeme za túto prezentáciu. Boli v nej eh, niektoré body nielen eh, alarmujúce pre nás ako členské štáty, ale aj pre celú EÚ. Poprvé, je faktom, že v mnohých členských štátoch je negramotnosť čoraz um, závažnejším problémom na rozdiel od predchádzajúcich eh, záznamov. V časoch krízy negramotnosť eh, sa prehlbuje. A ako môžeme hovoriť o vyššom vzdelávaní, keď eh, sme svedkami masovej negramotnosti? Ďalej, po druhé, je e, čoraz viac rastúcim trendom, e, že zaznamenávame e, dramatické rozdiely a prepasti medzi mestskými regiónmi a vidieckými regiónmi. To neplatí len pre Bulharsko a Rumunsko, aj pre iné krajiny. Ďalej po tretie, čoraz viac sa prehlbuje priepasť medzi jednotlivými univerzitami, univerzitami v členských štátoch. E, sú veľmi renovované univerzity e, s dobrou povesťou, ale sú aj univerzity, ktoré nedokážu dosiahnuť e, dostatočnú mieru hodnotenia na národnej úrovni. Ďalším problémom je nezamestnanosť absolventov vysokých škôl. Absolvent si kladie otázku, e, čo bude robiť ďalej v živote, e, keď dostane diplom do rúk. A to neplatí len pre Grécko, kde je nezamestnanosť v astronomických výškach. E, čoraz viac vidíme, že je to problém celej našej spoločnosti. Musíme si položiť otázku, ako presvedčiť mladých ľudí, aby išli na univerzitu, keď e, v takom nestabilnom pracovnom trhu si tento mladý človek nedokáže nájsť ani um, obyčajné pracovné miesto bez univerzity. Sme svedkami masového úniku mozgov, vo východnej časti únie, pretože väčšina našich najlepších študentov v Rumunsku, v Bulharsku, v Maďarsku, neviem, či aj v Polsku je to tak, ale títo ľudia hľadajú lepšie pracovné miesta na európskom trhu, čo je samozrejme pochopiteľné. E, takto funguje predsa trh, ale aké elity napokon budú riadiť naše samozprávy, naše regióny, našu spoločnosť, ak bude pokračovať tento proces znižovania štandardov. Myslím, že je naozaj mimoriadne dôležité vyvinúť nejakú stratégiu. Nevidím žiadne zázračné riešenie, ale rozhodne sú to veľmi dramatické otázky, ktoré si musí položiť každá jedna vláda. A Ešte by som rád dodal, že v Číne majú model zamestnávania, okamžitého zamestnávania 5 miliónov študentov eh, vysokých škôl. To je jeden extrém. A druhým extrémom sme my, úplné mrhanie eh, týmito mladými absolventmi, ktorí vychádzajú z vysokej školy a nemajú pracovné miesta. Filozofia je síce veľmi pekná, štatistiky sú zaujímavé, dá sa s nimi hrať, ale máme odpovede na tieto dramatické otázky? Ja totiž e, poznám otázku, ktorú e, položil Martin Schulz e, po svojom stretnutí so španielskými študentami. A týka sa to každého jedného členského štátu. A na tieto dramatické otázky nemáme odpovede. Keď si teda začnú hľadať pracovné miesta v Magrebe alebo v Brazílii, tak e, sa ocitneme v situácii, že si naozaj uvedomíme, že nie sme schopní zamestnať týchto mladých ľudí. Viktor, len ti pripomínam, že musíme skončiť na čas. Jan? Bude nás to čoraz menej, ale môžeme diskutovať vďaka tomu aspoň dlhšie. Má krátka otázka. Hľadala som e, údaje v štúdii je to naozaj veľmi zaujímavé. Sú tu rozdiely, to je jedna vec, ale druhá vec je, prečo sú tu tieto rozdiely. Čo to spôsobuje? Je to životná úroveň, je to otázka úrovne vzdelávania pedagógov, ide tu o vybavenie škôl. Ja neviem, čím to je spôsobené, keď sme hovorili o sociálnom fonde. Snažili sme sa vyriešiť, ako zabezpečiť lepšie využívanie týchto eh, prostriedkov. Sú tu rôzne druhy týchto rozdielov, napríklad tá provincia Luxemburská v Belgicku, eh, tam bola vypichnutá a neviem, s čím to presne súvisí. Je tam nejaká korelácia s HDP s inováciami. Toto by podľa mňa bolo zaujímavé. Sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj v členských štátoch. A chcem sa opýtať, či to nejako súvisí s výkonnosťou v oblasti inovácií. Ďakujem a teším sa na odpoveď. Ak by som mi náhodou dnes nedostal, tak eh, vás neskôr skontaktujeme pani Sanchez Schmidt. Bien, je vais être effectivement merci Madame la Présidente Ďakujem pani predsednička, ja veľmi rýchlo porozprávam. Prvom rade chcem poďakovať pani Erikson za jej údaje. No a keď sa pozrieme na ten predmet, ktorým sme sa zabrali predtým, možno, že tie údaje by sme mohli tak povedať skorelovať so všetkým tým, čo sme hovorili o realizii kohezných fondov, e, to, čo sa tu spomínalo. Čiže ja som si zaznamenala po vašej prezentácii, že vašim cieľom bolo, e, aké sú tie politiky na zníženie tých rozdielov. Teda sú tu rozdiely, nerovnosti, ale ako ich riešiť? Ako riešiť tieto rozdiely? Aké sú nástroje, ktoré máme k dispozícii? Ja som aj členkou výboru pre vzdelávanie a kultúru a hovorili sme aj v tomto našom výbore o, o tom, aké sú tu nástroje, ako sa využívajú. No a aký to môže mať dopad na zníženie týchto rozdielov. Po tom, čo som si vypočula E, vystupujúcich ku kohezným fondom, tak si naozaj musím položiť otázku, že čo sa teda robí na to, aby sa redukovali tie rozdiely, o ktorých sme tu hovorili, aké máme k dispozícii nástroje, sú v niektorých regiónoch nejaké, je tam nejaká dobrá prax, napríklad použitie štruktúrnych fondov alebo iných programov a konštatujeme niekde nejaké lepšie výsledky. Na toto sa orientujeme teda e, v rôznych výboroch sa nám prezentuje táto štúdia a asi by sme to mali, tak povediať e, si dať do kontextu, kde je tá najlepšia prax, kde sú tí, e, ktorí majú najlepšie praktiky a možno by sme mohli byť trošku taký dirigistickejší v európskej e, oblasti, aby sa naozaj presazovali tie najlepšie postupy prečo nie, môžeme mať pre, všeobecné pravidla pre všetkých a potom sa skonštatuje, že m, mm, sú tu regióny, mm, kde ten vývoj je viac či menej efektívny. No a teda vyvstávajú tu otázky. Možno keby sme si to boli pred rokom a pol vypočuli, tak by sme na to e, e, nahľadali inak pri nariadení o štruktúrnych fondoch. Ďakujem. Pani Erik, mohli by ste sa dvoch minútach pokúsiť to zhrnúť. Ja som veľmi rada, že o tom diskutujem. Môžeme diskutovať aj po skončení zasadania. Ale dobre. Tieto Závery sa možno týkajú vyššieho vzdelávania, ale samozrejme sme radi ohľadom zlepšenia v súvislosti s analfabetizmom že to riešime na európskej úrovni, máme určité referenčné hodnoty na riešenie tohto problému, máme skupiny na vysokej úrovni, takže nie je to zanedbávaná oblasť. Ale nemáme mm, nutne k tomu regionálne údaje, to samozrejme problém. Čo sa týka zamestnávania po skončení vysokej školy, tak tu súhlasím, je to naozajstný problém. Týka sa špecificky niektorých krajín a regiónov hlavne. A keď sa pozrite na tieto údaje, tak vidíte, že čím vyššie vzdelanie má tá osoba, tak tým eh, má väčšiu šancu sa zamestnať. Takže vždy to dobrá investícia. Samozrejme sa môže stať, že hneď po skončení škole nenájdete tú prácu, ktorú si želáte. Ale netýka sa to teda tento problém len vzdelania. Čo sa týka uniku mozgov, o tom ste hovorili, samozrejme to tu taktiež vidíme, nie je žiadnym tajomstvom. Nie je tu teraz žiadne zázračné riešenie. Je to naozaj komplexná, komplexný problém, ale môžeme investovať do vyššej kvalifikácie, môžeme tým pádom priťahovať do regiónov aj viac hospodárskej aktivity. Vy obaja ste hovorili v podstate o dôvodoch týchto rozdielov, aké máme nástroje k dispozícii. Ja by som povedala, že určitým spôsobom sme v podstate ešte len na začiatku, pretože toto bola veľmi nízko rozpočtová štúdia, ktorú som tu priniesla, bolo to menej než 8 tisíc eur, ktoré tam boli vynaložené. Takže v podstate sme dali dohromady tej existujúce informácie a teraz musíme sa pozrieť na to, čo budeme robiť ďalej. Vieme, že vzdelávanie spadá do e, právomoci členských štátov. Máme určité politické nástroje. Máme samozrejme veľké investičné príležitosti alebo príležitosti v oblasti financovania. Teraz máme dosť dôkazov na to, aby sme to trochu e, mohli prispôsobiť. A možno by sme mali vykonať ďalšie výskumy, pozrieť sa na to, čo urobiť so senutými dôkazmi. Na druhej strane, to, čo teraz robíme, je, že v podstate máme údaje alebo analist, analytikov pre konkrétne krajiny, ktorí sa snažia preskúmať každú krajinu a hlavne každý región, aké sú tam špecifické výzvy v súvislosti so vzdelávaním a školením. A my sa potom snažíme toto nejak prioritizovať. Prepašte, som hovorila dlho. Ďakujeme pekne. Dúfam, že až komisia bude mať nadväzné kroky tieto štúdii, tak nám ich predniesie, to bolo iste zaujímavé. Ďakujem vám všetkým za účasť. A teraz, čo týka správy z zasadania koordinátorov, tam padli dôležité rozhodnutia. Očakávame legislatívnu správu ohľadom zmeny Fondu Solidarity zo strany EPP. Výsledky rozhodnutia na júnovej rade viedli k návrhu komisie ohľadom e, finančn- finančných prostriedkov pre určité krajiny. Potom máme hospodárstvo založené na biotechnológiách Ďalej ďalšia správa pre socialistov, potom Kanárske ostrovy, EPP, ďalšia správa opatrenia e, pre jednotný e, trh v Európe ohľadom komunikačných technológií, to ide zeleným. Ďalej sme sa rozhodli o jednom delegácii tento rok. Ešte stále je tu návrh na delegáciu do Holandska. Problém je ten, že v súčasnosti sme ešte neobdržali žiadne návrhy ohľadom účasti na tejto misii, takže kto bude mať záujem, tak má veľmi krátku lehotu na rozhovor s koordinátormi. Na budúci rok, na tie tri mesiace od januára do marca, môže tam byť prípadne ďalšia delegácia, ďalšie verejné vypočutie, takže koordinátori nám dajú informácie do 11. oktobra. Potom sme sa tiež rozhodli hľadom externej štúdie, o ktorú požiadame. Požiadame o novú štúdiu, ktorá v podstate už, e, dúfam, sa bude hodiť aj zaujímavom nového parlamentu. Týka sa to úlohy e, miest v koheznej stratégii od roku 2014 do roku 2020, ale tu máme prebiehajúcu štúdiu ohľadom pripravenosti členských štátov na novú koheznú politiku. Ďalej tu máme záležitosť e, hodnotenia administratívnych kapacít členských štátov a potom ešte jedna záležitosť, o ktorú sa chcem podeliť. My sme pridelili dve stanoviska. Je to názor, e, návrh e, smernice, návrh nariadenia. Týka sa to zmeny štatútu Majot. Pán Tyrolien bol, mal byť spravodajcom. Teraz sme dostali informácie ohľadom toho, že výbory PEŠ a NV už v novembri musia pri, prijať správy, tak aby sa v decembri mohla hlasovať na plenárke. To znamená, že ten postup, ktorý môže využiť my, je ten, že teraz e, vyhlásime lehotu pre pozmeňujúce návrhy pre všetky do 30. septembra a potom budem hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch k nariadeniu 14. oktobra. A potom, čo týka výsledku hlasovania, tak tým bude stanovisko. To je v podstate jediný postup, ktorý môžeme schváliť. No a potom vám všetkým zašlame formálne oznámenie ohľadom týchto všetkých výsledkov. No a posledná vec, 14. oktobra, pondelok, je naše ďalšie zasadanie. Ďakujem aj tlmočníkom a uzatváram zasadanie. Ďakujem. No, eh,